Good morning, everybody. We will start the committee. Buenos días. Takže dobrý deň prajem. Prajem všetkým kolegom, kolegyňam. Takže začneme dnešné zasadanie schválime prvý bod nášho dnešného programu, to je schválenie programu. Neviem, či nejaký kolega chce k tomu niekto niečo povedať. Pokiaľ nie, tak považujeme program za schválený. Skvelé, ďakujem. Program je schválený týmto. Ďalej, čo sa týka toho spisu vášho výboru, tak ten máte, ten máte k dispozícii. Pokiaľ sa chcete k nemu vyjadriť, niektorému dokumentu. Dobre, prechádzame k ďalšiemu bodu. Oznámenie predsedajúcej. Čo sa týka oznámení, vám chcem povedať, že harmonogram pre správu o zamestnankyniach v domácnosti v EÚ, že sa zmenil harmonogram Máte v spise teda nový, v zložke nový kalendár 15. oktobra a potom 13. No-, novembra pre pozmeňujúce návrhy. 14. januára sa bude hlasovať e, v, vo výbore a 2. februára na plenárke. No, čo sa týka misie, ktorá sa uskutočnila 24. a 5. septembra v Írsku, Rozhodli sme sa teda na, dohodli sme sa na koordinátoroch, prediskutovali sme to so všetkými skupinami, rozhodli sme sa, že táto misia sa bude skladať z desiatich poslancov, 8 z kvóty a potom to bude teda predseda a jeden člen teraz z tej konkrétnej krajiny, teraz Jirska. Dobre, takže to je všetko. Takže prechádzame k bodu 4 nášho dnešného programu. Máme tu diskusiu ohľadom správy týkajúcej sa Vedecká univerzity kariéry žien a problému skleného stropu. Teraz zostáva slovo spravodajkynia pani Vozenberg a potom prejdeme ktorá k diskusii budú sa viedrovať zastupcovia politických skupín. Pani Vozenberg, máte slovo. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, musím povedať, že som osobitne šťastná a hrdá, že sa môžem zaoberať takouto e, témou, témou, ktorá je predmetom tejto správy, priebehu 30 rokov, kedy som pracovala ako advokátka, som sa osobitne zaoberala práve touto témou, e, kariérami žien, žien, ktoré mali ambície, e, e, ale ktoré vo väčšine členských krajín nemôžu dosiahnuť tieto svoje ciele, ambície z dôvodov stereotypov, mentalít e, zakotvených v hlavách ľudí, ktoré e, neumožňujú e, prisúdiť práva, za ktoré bojujeme po celé životy. Správa, ktorú, ste, ktorú vidíte, snažíme sa tu koncentrovať na jeden aspekt. Myslím si, že úspe, úspešný. Uvidíme to v priebehu hlasovania Zamerali sme sa na, na otázku, prečo v roku 2015 ešte musíme hovoriť o sklenom strope, o prekážke e, vývoju kariér žien v podnikoch, na univerzitách, e, e, vo výskumníckých centrách. Tam všade, kde ženy a mozgy žien veľmi plodne prispievajú Eh, v tejto správe. V tejto správe eh, s pozmenujúcimi návrhmi sa snažíme nezostať teoretické, ale snažíme sa pokročiť eh, a prejsť ku konkrétnym opatreniam. Nestačí totiž len zastaviť evolúciu týchto prekážok, treba ich odstrániť úplne. Tieto prekážky nezmiznú zo dňa na deň, to je pravda, ale ak si zadefinujeme orientáciu, pozitívne smerovanie, e, bez ohľadu na politické e, rodiny, ktorým prináležíme, myslím si, že táto správa môže byť, e, mať spoločné línie pre všetkých. Inak by sme nezastávali predsa všetci tie isté hodnoty v tomto výbore je tu 114 e, pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené a vidíme tu e, orientáciu e, smerom na kompromisy u desiatich týchto, desiatich týchto pozmenujúcich návrhov. A aj by sme aj integrovali koncepciu pridanej hodnoty od začiatku, už tak každom prípade treba rešpektovať ciele, e, ktorým sa venuje táto správa. Prečo? Prečo sú tu stále ženy na vyšších pozíciách, ktoré nedostávajú rovnaký plat ako muži na rovnakej pozícii, hoci ich kvalifikácie sú tie isté. Prečo toto sa neupravilo v rámci národných legislatív? Je tu princíp subsidiarity, to nezabúdajme Takže e, túto tému, e, túto tému by mali riešiť samozrejme členské krajiny. Vezmime si napríklad média. Je potrebné, aby sme dokázali e, pod, aby sme vedeli riešiť tieto stereotypy už u mladšej generácie, aby mladé ženy sa mohli orientovať smerom k, e, k ich e, ambíciám, ku kariéram, ktoré si vyberajú. Ďalej potom treba povedať, že negatívne hlasovania, ktoré navrhujeme, nemajú za cieľ kritizovať, pretože v každom prípade prinášajú čosi pridané, ale jednoducho sa odchyľujú od cieľu správy. Napríklad je tu pozmenujúci návrh, ktorý má posilniť nevyhnutnosť zaručovať rovnosť. Nuž a e, tu sa trošku e, vzdialujeme od myšlienky e, rovnosti v veľmi precíznych, konkrétnych e, oblastiach, vedeckej menovite, a univerzitnej, výskumnej. Práve tu ide o tie funkcie zodpovednosti. Záverom by som vám rada povedala, že sú tu tiež tri ústne pozmeňujúce návrhy, ktoré e, pochádzajú e, od tieňových spravodajcov. Pán Sebastian, jeho, jeho pozmeňujúce návrhy napríklad prijať môžeme. A, e, už tak na záver ešte raz by som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi ktorí sa zúčastnili e, Daniela a Suzanne Krušková, neviem, možno nezle vyslovujem mená. Ich príspevky a ich prítomnosť na úrovni, teda pri príprave tejto správy nebola symbolická, boli to naozaj e, principiálne dôležité vklady a potvrdili nám e, veľkú mieru spolupráce, solidarity, Dobré by bolo, keby spolu spravodajcovia išli rovnakým smerom a špecificky e, podporili túto správu, inak táto správa nebude dostatočne koherentná. Toľko teda slova vďaky. E, ďakujem a teším sa e, na diskusiu k tejto správe. Ďakujem pani Vosenberg. A teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia z rôznych politických skupín. Chce niekto začať? Pani Sebastian, pán Sebastian. Ďakujem, pani predsednička. Prajem dobré ráno. Predovšetkým chcem poďakovať spravodajkyni tú chválu, ktorú nám venovala a taktiež aj úsilie na prácu na tejto správe, ktorá sa myslím veľmi dôležitá. A myslím si, že sme dosiahli skutočne obrovský konsenzus podľa toho, ako to vyzeralo teda v pôvodných diskusiách. Čo týka našich príspevkov, tak tie sa uberali takým smerom, že sme chceli taktiež žiadať o tú zmenu, o ktorej hovor, o tú zmenu pohľadu, perspektívy, e, čo sa týka zodpovednosti e, ženy v rámci rodinného života. O tom už hovorila spravodajkyňa, pretože skutočne máme tu tento skladený strop potom e, v rámci kariér žien pretože tá práca v rodine ktorá teda leží na bedrách žien, ona sa venuje deťom 100%. A myslím, si, že to je kliše, ktoré treba zmeniť. Takže to sa nám zdalo byť ako dôležitý aspekt, ktorý sme chceli vložiť prostredníctvom našich pozmeňujúcich návrhov. Taktiež ďakujem spravodajkyni za to, že prijala tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré prišli trochu neskôr. Viem, že sa to nedá ospravedlniť, beriem to na seba Bohužiaľ som prehliadol správny dátum, do ktorej to bolo treba poslať, už sa to nestane. A skutočne sme, sme spokojní s tým výsledkom. Myslím si, že sa boli rôzne príspevky z rôznych politických skupín a myslím si, že teda takto na tom dobre spolupracujeme. A treba zaručiť, aby rôzne inštitúcie to, čo hovorí naša správa, brali vážne. Ďakujeme, pán Sebastián. Teraz bude hovoriť pani Lančila. Ďakujem pekne. Pani predsednička by som chcela na úvod pogratulovať kolegyni pani Vosenberg za skvelú správu, taktiež za dobrú spoluprácu z jej strany. Ja by som povedala, že skutočne celú situáciu popísala a zhrnula excelentne. Sú to teda otázky, ktoré robia vrázky na čele ženám, ktoré robia teda vedeckú univerzitu kariéru. No a máme, videli sme teda pozmeňujúce návrhy, ktoré prišli. Tam sa navrhuje konsolidovať prepojenia medzi e, oblasťou priemyslu a univerzitnou oblasťou akademickou, predovšetkým súvislosti s malými a strednými podnikmi. Myslím si, že sa tam do mnohé veci ešte dajú zlepšiť aj na e, miestnej úrovni pre tieto ženy, ktoré e, pracujú v oblasti výskumu a v akademickej oblasti. Ja som predložila pozmenujúci návrh, ktorý spravodajkyňa prijala, takže ďakujem, aby sme vytvorili cenu ktorá by sa týkala žien pracujúcich vo vedeckej oblasti v Európe. Táto cena by sa o tom udelovala inštitúciám, ktoré by podporovali úlohu žien vo vedeckej oblasti teda žien, ktoré sa tam nachádzajú na významných alebo zodpovedných pozíciách. Čo sa týka toho zvyšku, tá kolegyňa už to povedala všetko. Ďakujem za spoluprácu a ďakujem za všetky pozmeňujúce návrhy aj od ostatných. Ďakujeme. A teraz bude hovoriť pani kolegyňa Milnár. Thank you very much. Ďakujem. A ja by som chcela poďakovať všetkým, pretože vieme, že otázka žien pracujúcich vo vedeckej oblasti to nie je jednoduchá otázka, skôr komplikovaná. Máme tam rôzne genderové stereotypy, ich dopad je negatívny a aj v tomto kontexte často bohužiaľ sme s ním konfrontovaní. Chcela by som e, podčtrhnúť jeden aspekt tejto správy, v forme konštruktívnej pripomienky. Myslím si, že tu máme čo dočinenia s hlasovacím zoznamom, na ktorom sú kompromisné pozmeňujúce návrhy, ale zároveň aj pozmeňujúce návrhy, ktoré sa nesťahujú až tak úzko k téme e, tej správy. A pokiaľ chceme byť konzistentní v rámci nášho výboru, tak by sme mali byť obozretní, presní a na plenárku dodať e, dobre cielené a presné uznesenie. Ďakujem a na záver bude hovoriť pani Görling. Thank you. I'd also like... Ďakujem taktiež, by som chcela poďakovať správodajkyni. No už, keď sme začali pracovať na tejto správe, máme tam ten názov, ktorý hovorí o sklenenom strope, a myslím si, že mnoho ľudí si myslelo, že sklenený strop, že to je tá posledná prekážka pre ženy, cez ktorú oni sa nedokážu prebojovať. Avšak sú, tých sklenených stropov je viac, nachádzajú sa v rôznych vrstvách, takže je to ťažké. Sú určité mílniky e, žien e, v ich profesionálnej kariére, v týchto oblastiach, kde potrebujú pomoc. No, otázka je, ako im pomôcť. Pretože my potrebujeme zmenu, čo týka očakávania aj prístupu a taktiež zmenu alebo zmeny v pravidlách ktoré často zväzujú a my musíme ženy oslobodiť, tak aby mohli e, sledovať alebo ísť tam, kam ich to ťahá. A my sme teda počuli o dvoch inžinierkách v oblasti teda leteckej, v leteckej oblasti. Dostali PhD. A ja som sa na tieto dve ženy pozerala, teda na tom stretnutí a hovorila som, oni má 28 rokov obe a ja som na nich pozerala, hovorila som si, no uvidíme, kde budú o 10 rokov, akú prácu budú robiť. No a možno a povedala som im, prosím, informujte ma ako, ako pokračujete vo svojej kariére. Takže skutočne ženy majú svoje sny a často sa im nevydaria. No a keď sa pozrieme situáciu v členských štátoch, tak bohužiaľ iba 7%, alebo aspoň u nás v kráľovstve, 7% inžinierov, alebo pracujúcich inžinierov sú ženy. Napriek tomu, že teda v iných oblastiach, alebo teda vo všetkých oblastiach dohromady je to v priemere 46 Takže bohužiaľ v inžinierských oblastiach, sektoroch je to len 7 No už, keď sa pozrieme túto situáciu v Európe, tak vidíme, že je treba pozbudiť ženy, aby sa púšťali do tradične oblasti tradične vnímaných ako mužských. No a moja politická skupina to určite rada podporí. Bolo tam pár bodov, kde sme mali trochu problémy. Nie som si stáť, či napríklad istambulský dohovor tam nejak extra prispeje. Pokiaľ, tu podporím kolegyňu z ALDE, pokiaľ chceme mať e, kvalitný text, aby sme mali ho formulovať jasne a presne. Ďalšia sa týka spoločného smerní pre univerzity, komisia už na niečo podobnom pracovala, myslím si, že to k ničomu neviedlo. A neviem, európsky fond pre dôchodky e, výskumných pracovníkov, tak to si myslím, že by nebolo na veľa. Ale všeobecne má teda táto správa moju podporu. Ďakujem. A teraz na záver pani Kozlovská. Ďakujem za slovo. Taktiež chcem vyjadriť vďačnosť nie Je smutné, Takže v 21. storočí ešte stále musíme hovoriť o sklenenom strope, ktorý sa týka všetkých oblastí života, či už akademické oblasti, obchodu, alebo športu, alebo dokonca európskych inštitúcií. Aj tu máme sklenený strop v podstate všade. Pred pár rokmi v Polsku mňa zaujímala veda a sklenený strop v tejto oblasti a pozerala som sa, na zloženie vedeckého výboru Polskej akadémie vied. Tam teraz sedia tí najváženejší vedci, ktorí toho dosiahli najviac. No a veľmi ma prekvapilo, keď som sa pozrela na rôzne oddelenia tohto výboru, tak tam boli v podstate len muži. Bolo tam asi 100 mien a z toho 4 ženy. To ma šokovalo, pretože ja som alebo bola som vedeckou pracovníčkou na univerzite, predtým som šla do politiky. Na úrovni PhD je to asi tak 50 na 50. Čo týka profesorov, tak už je to iba 20%, žien 80 sú muži. Ale stále je to lepšie, než e, teda tá Polská akadémia viede. Je to len 4%, sú to len 4% žien. Ja som sa teda pýtala, prečo je to tak. No a povedali mi, že tam sa dia len tie najlepšie veci a že teda asi nebolo viacej ženských dobrých vedcov alebo ženského pohľavia. Takže vidíme, že to nie je otázka regulácie alebo pravidel. V Polsku už máme nejakú dobu antidiskriminačné opatrenia, no ale toto ne pomohlo riešiť rozdiely v platoch, aj teda v pozíciách, v pracovných pozíciách. Je treba zmeniť mentalitu. No a vidíte, čo sa napríklad deje v Tunisku alebo v iných krajinách, že pokiaľ sa dostanete na určitú úroveň rovnoprávnosti, tak potom sa to môže v podstate za veľmi krátke obdobie zase zvrátiť. Takže je treba o tom hovoriť, pretože my možno trochu ovplyvníme regulačný rámec, ale nemôžeme zmeniť úplne mentalitu. Ja si pamätám, keď som bola členom výboru eh, pre vedu v Polskom parlamente, tak sme sa pozreli teda na eh, tie rôzne rady a iné volené orgány v rámci eh, vedeckej oblasti a chceli sme to zmeniť a hovorili sme, všetkým, nie, nemôžete tam dávať len samých mužov, no ale polský parlament bol proti. Nezískali sme väčšinu. Takže táto, tento rozhovor, táto diskusia ukazuje, že skutočne je to ešte vysoká miera misogynie a určité názory, ktoré potom vedú k takej mentalite, ktorú nemôže zákon sám len tak zmeniť. Takže aká, akákoľvek stanovisko, akákoľvek diskusia, akákoľvek správa môžu zmeniť stav veci. Ďakujeme. Neviem, či spravodajkyňa k tomu má čo povedať, aby sme teraz zobrali diskusiu. Vážená pani predsedníčka, v prvom rade chcem poďakovať e, tieňovým spoluspravodajcom za ich e, pozície Tiež chcem povedať, že súhlasím a myslím si, že všetci súhlasíme s tým, čo e, bola povedala pani Kolárska, ak som správne vyslovila jej meno. Tento problém existuje, pretože e, v členských krajinách mentality, jednotlivé mentality a kultúry sú rôzne, temperamenty sa rôznia. Tento fenomén však prekvapivo ide vo všetkých krajinách rovnakým smerom, rovnaké stereotypy, rovnaké kliše, ktoré posilňujú tento fenomén, voči ktorému sa snažíme bojovať. Ale mentality môžu byť riešené eh, radikálne vďaka E, postupu z dvoch smerov. Rodina a po druhé vzdelávanie. Osobitne e, vzdelávanie na druhom stupni. Krok po kroku v týchto oblastiach, pomocou týchto oblastí možno meniť mentality. Mohli by sme sa snažiť veci zvrátiť a presvedčiť ženy, v mladom veku, že môžu dosiahnuť svoje ciele, pretože do určitej miery sa aj vzdávajú, vediac, e, čo ich čaká. Mentality sa nemenia e, zo dňa na deň, treba sa pustiť systematickou cestou, krok po kroku konať na viacerých úrovniach a pomocou tejto správy sa snažíme vložiť maličký kúsok do tej mozaiky boja proti tomuto fenoménu. Ďakujem pani Vozenberg, takže hlasovať o tejto správe sa bude, až sa dodiskutuje ohľadom teda rôznych dokumentov. Ďalej prejdeme k ďalšiemu bodu. Máme tu Správa k všeobecnému rozpočtu Ruskej únie na rozpočtový rok 2016. Pani spravodajkyňa Matera sa nemohla dostavať, dostaviť, takže bude hovoriť pani Petir v jemene. Hvala lijepo gospođo e, predsjednice, drage kolegice i kolege. E, ja ću danas e, govoriti umjesto gospođe Matere i ispričati njen izostanak. Ďakujem. Eh, ujímam sa slova v mene pani Matéria, ktorá sa ospravedlnila, nemohla prísť. Je spravodajkyňou pre rozpočtový eh, rok 2016. Táto správa, ktorá bude zaslaná eh, ako stanovisko rozpočtovému výboru. Veľmi rada pracovala na tejto téme, pretože si uvedomovala skutočnosť, že je veľmi dôležité e, riešiť priority rozpočtu, aby tieto naše priority boli v spoločnej správe integrované. Keďže stále existujú nerovnosti, E, medzi ženami a mužmi na úrovni EÚ. Pani Metera sa domnieva, že je veľmi dôležitá, aby sme len zdôrazňovali, že rovnosť e, príležitostí musí byť e, integrálnou súčasťou všetkých politík v EÚ. Analýza rovnosti rodovej a rozpočet tejto oblasti musia byť prioritou a musia byť zapracované do všetkých aspektov e, rozpočtu. Formulované je to tu v štyroch bodoch. Prvý bod, nevyhnutnosť prideliť zdroje na posilnenie e, pozície žien vo vede, vzdelávaní a na pracovnom trhu uľahčiť ďalej podmienky na financovanie e, podnikateľského ducha žien. Tu tiež je dôležité zachovať program DAFNE, ktorý e, vyslovuje podporu ženám, ktoré sú obete násilia. Dôležité je E, nasmerovať správnym smerom e, úsilie, aby sa bojovalo proti e, násiliu na ženách. Pani Matera ďakuje všetkým kolegom za ich spoluprácu a, a ak máte otázky, poprosila ma aby e, ste sa obratili na, jej kanceláriu, buď na ňu osobne, alebo na jej asistentov. Ďakujem, pani Pe- Ďakujeme, pani Petir. A teraz, kto sa ujme slova? Pán Sebastián. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať niečo za kolegyňu Moniku Vana, ktorá je zodpovedná za našu politickú skupinu za tú správu. Bohužiaľ sa dnes nemohla dostaviť. My sme poslali jeden pozmenujúci návrh, pretože nám trochu znepokuje návrh zo starej rady znižiť prostriedky na podporu rovnoprávnosti a rovnosti. Myslím si, že v období krízy, ktorou EÚ teraz prechádza, je veľmi dôležité ešte viac podporovať takéto politiky, pretože vieme, že ženy sú najväčšími obeťami krízy. Takže moja kolegyňa toto vypracovala prostredstvom svojho pozmeňujúceho návrhu je treba prostredstvom rozpočtu EÚ systematickým spôsobom bojovať proti domácemu násiliu, je treba stanoviť presné parametre a je treba podporovať rovnosť pohľavy, rovnoprávnosť a je treba bojovať aj proti tejto kríze, ktorá sa e, veľmi e, teda, špecifickým spôsobom odzrkadluje na životoch európskych žien. Ďakujem, pán Sebastián. A teraz prechádzame k ďalšej diskusii nášho programu. Máme tu správu. Máme teda stanovisko Európsky semestr pre koordináciu hospodárskych politík. Spravodajcom je El señor Urtasun está, está llegando, nos ha... Pán Urtasun už je na ceste, takže možno by sme mohli prehádzať trochu body, zmeniť poradie. Pani Hannibal tu totiž je, takže to nebude problematické. Môžeme prejsť k diskusii o e, správe výboru Libem ohľadom situácie v stredozemí je potreby holistického prístupu EÚ k migrácii. Takže pani Hannibal, môžete hovoriť. Thank you, chair. <coughs> Excuse me. Thank... Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem za túto príležitosť e, previesť vás e, mojou správou. Ide o prvú výmenu názorov na túto tému. Zatiaľ teda písomne nestojí nič okrem mojej e, správy. Mám určitú predstavu, e, čo chce povedať Líbe, ale ešte som nevidela ich správu. Takže čo chcem urobiť je e, zdôrazniť tie najdôležitejšie otázky týkajúce sa žien a detí v Stredomorí a tých, ktorí žiadajú o azyl. Viete, pravdepodobne, aká situácia je e, strašná, nemusím zachádzať do detajlov, ale v celom tomto utrpení si treba uvedomiť, že toto ide o druhú najväčšiu e, vlnu e, migrácie od druhej svetovej vojny, takže toto skutočne je, vykresuje dobre tú situáciu, ktorej čelíme a je jasné, že potrebujeme dlhodobú odpoveď na to, Mnohí sa s tým zaoberajú ako s krízou, ktorá je nevyhnutná, ale treba naozaj popracovať na tých dlhodobých možnostiach riešenia. A ide o to, čo e, náš výbor môže urobiť e, preto, aby sa e, zohľadnila pozícia žien a detí, pretože tak to doteraz nie je. Takže takýto rodový pohľad na vec tam zatiaľ nie je a toto je naša úloha. Musíme sa pozrieť na tú aktuálnu situáciu eh, zo situácie žien a dievčat, pretože to, oni sú tie, ktoré trpia pravdepodobne viac než iní utečenci, ak je to eh, vôbec možné v tejto situácii. A sú tam samozrejme veľké rozdiely eh, v rámci EÚ a tom, ako sa členské štáty venujú azylu a správajú sa voči žiadateľom o azylu. Musíme tu teraz za, eh, zabezpečiť eh, férovosť, spravodlivosť v prístupe k migrantom a eh, k tým, teda, ktorí prichádzajú z juhu alebo aj teda z Ázie cez Sredomorie. Sú tam teda oblasti, v ktorých je tlak obzvlášť vysoký a myslím, pretože naozaj tu máme kľúčovú úlohu. Ja by som chcela spomnúť e, teraz stručne iba tie kľúčové oblasti e, najdôležitejšie, ktorým sa treba venovať. Sexuálne násilie je ten prvý. Jedna vec, ktorej sa venujem, je otázka násilia, obzvlášť sexuálneho násilia žiadatelia o azyl a, a, teda e, migranti bez e, dokumentov sú obzvlášť v zraniteľnej situácii v tejto súvislosti. A máme naozaj strašné správy o ženách a dievčatách, ktoré ušli pred e, persekúciou a vojnou a napokon čelili extrémnemu násiliu na ich ceste od teda vojen. A obzvlášť takéto, nás, takéto situácie zažívame v krajinách ako Líbia a Maroko. No a tí, ktorí pracujú e, v e, utečeneckých organizáciách, e, sú teda trénovaní v takejto oblasti. Mnohé, hovoria nám, že mnohé ženy sú tehotné v dôsledku sexuálneho násilia a to ich tragédiu ešte zhoršuje utekali pred vojnou a persekúciou a potom ešte čelili eh, násiliu eh, voči ich eh, osobám. To je naozaj niečo strašné a niečo, čomu sa musíme venovať naozaj naliehavo. Potom je tu otázka príjímacích zariadení Women for Refugee Workers, organizácia v Veľkej Británii vypracovala správu na e, túto e, tému, koľko e, žien, trčujú sexuálnemu násiliu potom, čo prišli do Veľkej Británie a na, na, napokon teda v dôsledku svojej situácie sa zaoberali samovraždou. Ja som to zdôraznila tiež v mojej správe. Nejde iba o to, čím vlastne prichádzajú ženy práve teraz, ale ide aj o to, aký balíček si so sebou prinášajú čo všetko zažili a zároveň teda musia e, čeliť e, byrokratickým e, postupom a tak ďalej. Všetko toto treba zohľadniť, treba zohľadniť aj ich minulosť, aby sa necítili v takej situácii, že východiskom pre ne je samovražda. Takisto dôležitou témou je obchodovanie a pašovanie. Vieme, že Situácia v Stredomorí je veľmi e, úzko prepojená s otázkou pašovania ľudí. Mnohí z tých, ktorí riskujú svoj život, e, tak robia e, vlastne v rukách kriminálnych gengov. Vieme, že tomu tak je, je to podložené. A sú dôkazy, ktoré hovoria, že teda pašeráci ľudí túto situáciu využívajú, zneužívajú. Mali by sme naozaj rozlišovať medzi ľudským teda prevádzaním a pašovaním na jednej strane e, ide o e, porušovanie základných ľudských e, práv. Na druhej strane prevádzačstvo je zločin voči štátom. Takže treba tu naozaj rozlišovať a správne proti týmto fenomenom postupovať. Takže obchodovanie s ľuďmi alebo pašovanie ľudí. A toto sú otázky, ktorým sa musíme zaoberať viac. E, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, už tu e, e, prebieha veľmi dobrá práca v oblasti či členských štátov, ale pokiaľ ide o oblast Stredomoria, musíme toho robiť ešte viac než doteraz. A som veľmi rada, že respektíve rada. Myslím si, že je správne, že náš výbor takéto stanovisko má vypracovať a je to naozaj téma, ktorej sa musíme dlhodobo venovať. A dúfam, že keď máme k dispozícii správu LIBE, e, e, že e, zabezpečíme, aby naše stanovisko malo dôležité miesto v rámci tejto správy. Je dôležité, aby sme naďalej monitorovali situáciu a robili všetko, čo je v našich silách, aby sme sa týmito dôležitými otázkami naozaj zaoberali, aby sme pomohli ženám v tomto utrpení, ktorým teraz momentálne prechádzajú. Ďakujem a teraz pani Milnár. Um, abu... Ďakujem pekne. Rada by som e, poďakovala pani Hannibal, našej spravodajkyni, za jej e, stanovisko. Je to extrémne dôležitá téma, je dôležité uznať rodový, rodovú dimenziu migračného fenoménu a takisto si uvedomiť, že teraz ide o štruktúrálny fenomén že nie sú integrálnou e, súčasťou týchto migračných tokov a čelia špecifickým situáciám, ktoré ich robia zraniteľnejšími než mužov, pokiaľ ide o zraňovanie ľudských práv, ako to už spomenula e, do detajlov spravodajkňa. Ja súhlasím s každým bodom toho, čo spomenula. To, čomu sa musíme venovať, je prelamovať eh, stereotypy o ženách migrantkách. Po druhé, musíme zohľadňovať rodovú dimenziu, pokiaľ ide o zabranie sa žiadosťami o azyl. Po tretie, nepodceňovať čo sa deje, ako náhle eh, by mala začať integračná fáza. Pretože musíme mať na pamäti jednu vec. Eh, Ženy migrantky budú pravdepodobne teda e, tie, ktoré majú nižšiu mieru zamestnanosti, budú e, pravdepodobne e, pracovať v, v budeme pracovné miesta, na ktoré teda nie je potrebná vysoká miera odborných znalostí. Dobrý deň. Slovom pani Kozlovská. Ja by som chcela zastupovať pani Koracu Bild, ktorá je tenevou spravodajkyňou eh, za túto správu. Takže ja prečítam teraz jej eh, príspevok. Vítam správu pani Hannibal eh, k situácii v stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii. Vítam to, že sa sústredujete na násilie voči ženám, keďže ženy migrantky sú často obeťami násilia, zvlášť sexuálneho, počas ich cesty. Treba e, venovať obzvlášť veľkú e, pozornosť tehotným ženám a e, ženám s deťmi chceme spomenúť určité dôležité aspekty v forme pozmeňovacích návrhov. Žiadam o celistvejší prístup e, proti e, obchodovaniu e, s ľuďmi, keďže väčšinou ide teda práve o ženy a dievčatá. V tejto súvislosti takisto ide aj o mládež, ktorá je bez sprievodu. Tí sú tiež veľmi zraniteľní. 50 týchto detí sa stratia e, v Európskej únii e, v priebehu prvých e, hodín po tom, čo prídu do EÚ a väčšina z nich sa nikdy nenájde a to je veľmi dôležité. Práve pokiaľ ide o ženy, tam je veľké riziko ich zneužívania v oblasti prostitúcie a podobne tak, že treba zdôrazniť mm, ochranu ľudí, ktorí sú pašovaní do Európy. Treba takisto aj e, dohľadať na dodržiavanie e, dohovoru z Istanbulu a poskytovať e, služby ženám, migrantkám, ktoré zažili násilie. Tiež bude dôležité vložiť tam dimenziu o ženách v konfliktoch, keďže väčšina žiadateľiek o azyl uniká z konfliktných zón. Preto by bolo dôležité, aby sme spomenuli ich situáciu aj v tejto správe. Spravodajkyni za jej prácu ďakujem a teším sa na ďalšiu spoločnú prácu na tejto téme eh, s ňou a aj s ďalšími tými spravodajcami. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujeme. Pokiaľ už nikto ďalší sa nechce prihlásiť o slovo, pokiaľ sa nikto nechce nič opýtať, teraz bude hovoriť pani Hannibal. Uh, thank you, Chair. Um, and thank... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem obom tým kniam za ich príspevok. Takom zrejme toto je jedna z tém, kde celý výbor bude spolupracovať. Dúfam, že sa nám to podarí. Súhlasím s tým, čo ste obe povedali a zohľadníme tie rotočné body, ktoré e, ste spomenuli. Myslím, že e, tá naša línia je spoločná, budeme ju naďalej aj e, sledovať. A myslím, že celá celý výbor sa toto postaví. Je naozaj dôležité, aby sme začali konať v tejto téme. Ďakujeme pani Hanibo. A už pred hlasovaním od 10.15 nám ostávala diskusia ohľadom správy o európskom semestri. Vyzerá to tak, že pán Urtasu už je skoro tu. A, Dobre, takže sa vyjadrí pán Sebastian v jeho mene. Ďakujem. Takže v mene kolegu Ernesta Urtasuna, ktorý je niekde v dopravnej zápche, snaží sa sem dostať, vám predstavím túto správu, ktorej je on spravodajcom. Takže základná myšlienka odvedenej práce bolo žiadať aby perspektíva rodu bola zahrnutá vo všetkých politikách a prioritách európskeho semestra. Pracovalo sa teda dvojitým e, spôsobom. Na jednej strane sme teda kriticky analyzovali situáciu a na druhej strane sme chceli vyhodnotiť ciele európskeho semestra, tak aby sa to dalo vyhodnotiť aj v súvislosti teraz s genderovým aspektom krajinách EÚ. Bohužiaľ, čo sa týka tej kritiky, tak máme tu stratégiu 2000 20, tam zatiaľ tento rodový aspekt nebol zapracovaný. Myslím si, že my musíme byť kategorickí a trvať na to, aby sa to zahrnul. No a čo týka špecifických odporúčaní podľa členských štátov, tak e, tam chceme, aby sa E, samozrejme sa to vyžaduje, aby sa vždy rešpektoval žendrový aspekt, ale nakoniec sa to tak nestáva. Takže prosím, je treba na toto tlačiť, aby sa to zmenilo. No a čo sa týka vyhodnotenia situácie, tak my žiadame, aby členské štáty mali povinnosť predstavovať e, v podstate oddeleným spôsobom údaje, aby sme videli, aký, akými, aké výsledky v podstate prinášajú E, politiky aj v oblasti e, pohlavy, pretože v vašom prípade nemôžeme tie výsledky dobre analyzovať. Chceme taktiež jasné ukazovatele pri vyhodnotení výsledkov politík Európskeho semestra, aby nám bolo jasné, či sa oberáme správnym smerom a či ten rozdiel medzi právami mužov a žien sa zmenšuje, alebo naopak, či ostáva, alebo či sa zväčšuje Takže chceme sa vyhnúť rozhodne nejakému zlyhaniu v oblasti týchto politik európskeho semestra. Mm, táto správa teraz je k dispozícii všetkým politickým skupinám, aby teraz zaslali svoje príspevky. Dúfam, že skompatizujú tú našu správu a my si myslím, že je dôležité, aby výbor sa k tomuto postavil radikálne a jasne, pretože je treba mať jasnú vôľu zo strany vodcov európskeho semestra riešiť tieto otázky rovnoprávnosti pohlavy. Ďakujem. Pán Sebastia, je dôležité, že tento výbor chcel teraz zadať takúto správu, pretože pravda, že parlament sa semestr za semestrom vyjadruje k týmto otázkam a pýta sa teda, aké sú majú odporúčania pre členské štáty a nezohľadniť taktiež ten aspekt rovnoprávnosti pohlaví a netrvám na tom, neopakovať to. To si myslím, že mm, v podstate sa na to potom zabúda. Je to ne, Takže je dobré, že sa spustila takáto iniciatíva. A dúfame, že všetky vaše príspevky potom budú zohľadnené. Takže môžete sa kolegovia vyjadrovať, to sa chce prihlásiť o slovo už je vidieť, že už e, sme skoro všetci na prázdninách, že už je leto, všetci sú unavení, už sme pracovali dlho a to sa premieta aj do našich diskusí. Zrejme to neznamená, že by tieto témy neboli dôležité. Pani Kozlovská. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, dzisiaj mamy serię wystąpień w imieniu naszych sprawozdawców, kolegów i koleżanek sprawozdawców w cieniu. Ďakujem, takže vyjadrujem sa dnes veľa, takže budem pokračovať v rovnakom duchu. A teraz budem hovoriť o za e, kolegu z EPP, ktorý tiež je spravodajca. Chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Európsky semester je veľmi dôležitým nástrojom pre koordináciu európskych politík, taktiež pre dosiahnutie cieľov Európy 2020. Má taktiež veľký dopad na politiku v členských štátoch a na implementáciu princípov súdržnosti. Takže my musíme mať pevný základ. Napríklad ten cieľ zamestnanosti 70%. Dosiahneme ho len e, pokiaľ dobre bude mať dobre teda vyvážený, vyvážený to v oblasti zladenia rodinného a pracovného života. Takže rovnoprávnosť žien je skutočne dôležitá, možno z pohlaví, preto všetkým v oblasti teda práce. A Dúfame, že pozmeňujúce návrhy spravodajcov povedú k hlboké diskusii ohľadom genderovej politiky v rámci Európskeho semestru. Ďakujeme, pani Kozlovská. A keďže už sa nikto ďalší nehlási do diskusie, pán Urta Sun už tu je. Ešte máme 10 minút, kým začneme hlasovať. Takže mu to zdám slovo, aby doplnil to, čo už povedal jeho kolega Sebastia. No to bude komplikované, keďže som tu nebol, ale chcem sa spravedlniť. Bohužiaľ ma chytila dopravná zápcha v Bruseli. No, takže v podstate my chceme v rámci textu trvať na nejakých zásadných otázkach v súvislosti s cyklom, cyklom semestru. Kolega už o niektorých hovoril a je veľmi dôležité zôrazniť, máme tam tie špecifické odporúčania pre členské štáty, potom nejaké reformné programy, aby sa hodnotilo, aký to má dopad na rovnoprávnosť pohlavy, taktiež by sme chceli, aby teda výbor to hodnotil, tie reformy, ktoré, ktoré podporuje Európsky semester, pretože zatiaľ sa to nestalo, teda hodno by sa hodnotil ich dopad. Ďalej viete, že prebieha dôležitá diskusia v rámci procesu eh, makroekonomických nerovností v súvislosti so sociálnymi ukazovateľmi. Máme tam správu pani Tyson, je to veľmi dôležitá diskusia pretože netreba, aby teda tie indikátory zahrňali, alebo ukazovateľe zahrňali aj ukazovať aj tak aspekty v podstate rodovej rovnoprávnosti. No a ešte na záver, ohľadom toho, aký dopad bude mať ten investičný plán, plán Juncker na rovnoprávnosť pohlaví. My by sme chceli, aby tento plán sa zameriaval na určité sektory, kde bude mať v podstate priamy dopad na rovnoprávnosť pohlaví. Takže to si myslím, že je dôležité. Určite som povedala aj veľa z toho, čo už povedal kolega Jordi Sebastia, ale nevadí. A chcem pripomenúť, že lehota je veľmi tesná. Je to už teraz tento týždeň v piatok na pozmenujúce návrhy. Takže dúfam, že ich zašlete veľa a potom sa bude diskutovať ďalej. Ďakujeme pán Urtasun. Čo týka toho posledného, tak vám chcem oznámiť harmonogram tejto správy a taktiež pre správu pani Hannibal, pretože to sme tiež nespomenuli. Takže pozmenujúce návrhy pre túto správu hľadom Európskeho semestra je 17. júla, hlasovanie vo výbore 15. septembra, hlasovanie vo výbore EKON 13. októbra a na plenárke potom v oktobri tiež. No čo sa týka správy pani Hannibal ohľadom situácie v Sredozemnom mori, Pozmenujúce návrhy do 8. septembra, hlasovanie na FAM 15. oktobra, v Libe 16. novembra a potom na plnárke decembri. No a tým pádom sme skončili naše diskusie. Pre dnešok máme ešte 5 minút na malú pauzu, prerušíme a možno niektorí kolegovia ešte dobehnú na hlasovanie. Takže kolegovia, začneme hlasovať. Comenzamos con... Ja už začnem hlasovať. Myslím si, že už všetci máte pripravenú hlasovacú kartičku takže ju neváhajte použiť, až to bude potrebné. Začneme hlasovať o správe pani Rosenberg, o ktorej už sme viedli zaujímavú diskusiu. A názov je Vedecká univerzita kariéra žien a problém skleneného stropu. Začneme hlasovať. Máme 40, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Overíme. Môžete hlasovať. Se cierra la votación. Uzatváram hlasovanie. Takže schválené. 41, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. 42 za. Proti. Zamieta sa 43 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že schválená, ale overíme. 43. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Rovnako väčšinou schválená. 44 za. Proti. Zdržali sa. Schválená. 45 za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 50 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 51 za. Proti zdržali sa schválená, 52 za, proti, zdržali sa schválená, 53 za, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 54 za, proti, Zdržali sa schválené 55 za. Proti zdržali sa schválená 56 za. Proti zdržali sa zamieta sa 57 za. Proti zdržali sa zamieta sa 58 za. Proti zdržali sa zamieta, príjma sa 60 za proti, zdržali sa. Príjma sa 61 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 62 za, proti, zdržali sa. Schválené 64 za, proti, zdržali sa. Schválené 65 za, proti, Zdržali sa. Príjma sa. 66 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 67. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. zamýta sa. 68 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Hovoria mi, že som nehlasovala v 63. Takže 63 za, proti, zdržali sa, príjma sa. A teraz 68 za, proti, čo sa stalo? A už sme hlasovali, OK. 69 za, proti, zdržali sa. Schválené. 70 za, proti, zdržali sa. Príjma sa. Kompromisný pozmenujúci návrh, alebo nie ústny pozmenujúci návrh pána Sebastia. Alebo či, pokiaľ viete, čo tam stojí, tak môžeme rovno hlasovať. Máte ju v dispozícii. Dobre, takže rovno hlasujeme. Pán Sebastian, takže to je za? To je proti? Zdržali sa? Schválené. 71 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Príjma sa druhá časť za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 72 za Proti? Zdržali sa? Overíme. 72. Môžete hlasovať. Se cierra la votación. Zatváram hlasovanie. Schválen 73 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 74 za proti, zdržali sa prijaté, 75 za, proti, zdržali sa, schválené, 76 za, proti, zdržali sa, schválené, 67 za, proti, zdržali sa, schválené, 78 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 78. Áno, to som povedala. Nie? No možno, možno nie. Takže berem to na seba, nebudeme obviňovať tlmočníkov. 78, pokiaľ sme hlasovali, takže kto je za? Ešte raz. Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 79 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 80 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 81 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 82 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 83 za, proti, schválené, 84 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 85 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 86 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 87 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 93 za, proti, zdržali sa, schválené. 94 za, proti, zdržali sa, schválené. 95 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválené. 97 ten bol stiahnutý, 98 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 100 za. Proti. Zdržali sa. Schváluje sa 101 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 103 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 104 za. Proti. Zdržali sa. Schválené 105 za proti, zdržali sa, schválené, 106 za, proti, zdržali sa, schválené, 107 za, proti, zdržali sa, schválené, ďalej ústny na vrch 3, pána Sebastia za, proti, zdržali sa, schválené, 108 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 109 za, proti, zdržali sa, schválené. 110 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 111 za, proti, zdržali sa, schválené. 112 za, proti, zdržali sa, schváluje sa. 114 za, alebo 113, pardon, za, proti, zdržali sa schválené, 114 za, proti, zdržali sa schválené, 4 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, takže overíme druhú časť. pozmeň sa návrhu 4, môžete hlasovať. Se cierra la Uzatváram hlasovanie. Schválená. Ďalej, pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválený. sa návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. sa návrh 13 za, proti, zdržali sa, schváluje sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schváluje sa. Pozme sa 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 22 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 24 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 25 za, proti, žali sa, zameta sa. Ústny pozmeň svrch 1 za, proti, držali sa, schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený, pozmenujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa schválený, pozmenujúci návrh 33 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený, 35 za, proti, zdržali sa schválený, pozme sa vrch 1 za, proti, zdržali sa schválení, 2 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz záverečné hlasovanie ohľadom správy. Elektronické hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Správa je schválená. 30 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme pani Vozenberg. A teraz prechádzame k ďalšom hlasovaniu, ktoré sa týka Všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016. Mm-hmm. democracy, can, I have to say, you know, or oh, uh, in the first moment I said that we have three versions. Okay. ah, okay. Pasamos a la votación de... Takže začneme hlasovať o pozmeňujúce návrho. Ďalej. 6 tisíc. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 6001 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 6030 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6002, nová verzia stanoviska rady. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Elektronicky, pretože zle zdvíhate ruky. Takže 6002 elektronicky. Zatváram hlasovanie. Schválené. 6003 za. Proti. držali sa. Schválené. 6004, kto je za. Kto je proti. držali sa. Schválené. 6005 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6006 za. Proti. Zdržali sa Schválené. 6007. Tiež nová verzia s stanoviskom rady za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6024. Nová verzia za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6008. Nová verzia za. Proti zdržali sa schválené, 6009 za, proti, zdržali sa schválené, 6025, nová verzia za, proti, zdržali sa schválené, 6029 za, proti, zdržali sa schválené, 6031 za, proti, zdržali sa, schválené 6032 za, proti, zdržali sa, schválené 6027 za, proti, zdržali sa, schválené 6010 za, proti, zdržali sa, schválené 6011 nová verzia za, proti, Zdržali sa schválené. 6012 za. Proti. Zdržali sa schválené. 6013 za. Proti. Zdržali sa schválené. 6028 za. Proti. Zdržali sa schválené. 6014 za. Proti zdržali sa schválené, 6015 za, proti, zdržali sa schválené, 6020 v častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 6021 za, proti, Zdržali sa. Schváluje sa. 6022, nová verzia za, proti, zdržali sa, schválené. 6023 za, proti, zdržali sa, schválené. 6016 za, proti, zdržali sa, schválené. 6019 za, proti, zdržali sa schválené. 617 za, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa a zvyšok za, proti, zdržali sa, schváluje sa 6026 za, proti, zdržali sa schválené 6018 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, takže sme schválili pozmeňujúce návrhy, prechádzame k ďalšej správe. Tá sa týka, je to na to správa, stanovisko hľadom politiky súdržnosti a marginalizovaných komunity. Enmienda de compromiso... Uy, no. La enmienda 21. Takže pozme sa 21 za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz pozme sa 26 za proti, zdržali sa schválení, pozme sa 28 za, proti, zdržali sa schválení, 29 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválený. 34 za, proti, zdržali sa schválený. 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36 za, proti, zdržali sa schválené. 37 za, proti, zdržali sa schválené. 39 s, op- s lingvistickou opravou v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa. Nie mi to jasné, takže elektronicky. 39 druhá časť elektronicky môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 40 za. Proti. Zdržali sa schválené. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa schválený. Pozme kompromis 6 za. Proti Zdržali sa. schválení. 48 za. Proti. Zdržali sa. schválení. 49 za. Proti. Zdržali sa. Hovoríme 49. Môžete. Uzatváram hlasovanie schválené. 50 vo častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme, druhá časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 51 za. Proti. Zdržali sa schválené. 52 za. Proti. Zdržali sa zamieta sa. 53 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 54 za. Proti. Zdržali sa schválené. 55 za. Proti zdržali sa schválené, 56 za, proti, zdržali sa schválené, 57 za, proti, zdržali sa schválené, 58 za, proti, zdržali sa schválené, 59 za, proti, zdržali sa schválené, 60 za, proti, zdržali sa schválené, 61 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené, teraz 9 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa schválené, 14 za, proti, zdržali sa, Zameta sa 15 za, proti, zdržali sa, schválené, 17 za, proti, zdržali sa, schválené, 18 za, proti, zdržali sa, schválené, 19 za, proti, zdržali sa, schválené, 20 za, proti, zdržali sa, Schválené. No a teraz prechádzame k záverečnému hlasovaniu o správe prostredstvom elektronické hlasovanie Môžete. zatváram hlasovanie. Takže správa je. Stanovisko je schválené. 21 za, je, ja za, 1 proti, 9 proti a 1 zadržal. Gratulujem pánu Ortasunovi. I pasamos a... Prichádzame k hlasovaniu o správe. Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci období roku 2014 až 2020. Spravdajkyňou je pani Borzan. A ideme hlasovať. O pozmeňujúcich návrhoch máme 33 za, proti, zdržali sa. Elektronicky 33 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 34 za, proti Zdržali sa, zamieta sa. 35 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Hovoríme 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 36 za proti, zdržali sa, schvaluje sa, 38 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 39 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, alebo dobre, hovoríme to, 39 môžete hlasovať, Zatváram hlasovanie. Zamýta sa. 40 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa 41 za. Proti. Zdržali sa. Schváluje sa 42 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 2 za. Proti Zdržali sa. Myslím, že to schválne, ale overíme elektronicky. Takže kompromis 2 môžete. Zatváram hlasovanie. Mám dobrý e, zrak, ale neverila som si 100%. Takže schválený. 48. 48, môžete hlasovať za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 49 v dvoch častiach, prvá časť za, alebo vládom v troch častiach, takže prvá časť za, proti, zdržali sa, schváluje sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, schváluje sa, tretia časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Schvaluje sa 42 za, v dvoch častiach. Prvá časť za, pardon, 52 sa spravila presnička, 52 prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 53 za. Alebo chcete overiť druhú časť? Povedala som, zamieta sa. Takže overíme. Druhá časť, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. som to videla dobre. Tu. Ďalej. 53 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Schvaluje sa. Ďalej 61 za proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa schválené, 67 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené, 72 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. 75 za, proti, zdržali sa schválené. 76 prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 77 za, proti, zdržali sa, schválené. 78 za, proti, zdržali sa, schválené. 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 7 za, proti, zdržali sa, schválené, 8 za, proti, zdržali sa, schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválne, 10 za, proti, zdržali sa schválené, 11 za, proti, zdržali sa schválené, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa. poveríme. 13, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štrnáct za. Proti. Zamieta sa 15 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 18 za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválení. Teraz 24 e, za, proti, zdržali sa. Nevidela som dobre, takže elektronicky 24. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Nevidel som to dobre, očividne. 25 za, proti. Zdržali sa schválené. 26 za, proti. Zdržali sa schválené. 27 za, proti. Zdržali sa schválené. 28 za, proti. Zdržali sa schválené. 29 za proti, zdržali sa schválené, 30 za, proti, zdržali sa schválené, 31 za, proti, zdržali sa schválené, 32 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie elektronickým spôsobom môžete Uzatváram hlasovanie. 19 za, 4 a proti, 8 sa zdržalo. Gratulujeme pani Borzan. No a ďalej. No a teraz prechádzame hlasovaniu. Máme tu správu pozmeňujúce návrhy o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, Európsky nástroj mikrofinancovania. Jedna, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, dva za, proti, zdržali sa, schválené, 3 za. E, je tam pozme, ústny pozmeňujúci návrh pána Urtasu, na ktorý som to hlasil slovo. Áno, chcem vysvetliť ten ústny pozmeňujúci návrh, pretože ho nemáte, znie. Vy tam ste sa zmenili, pozmeňujúci návrh ste takto. Keďže narastajúci počet žien, ktorí sa e, zúčastňujú e, na v podstate zaobstarávanie obživy pre rodinu. To je tá zmena oproti originálu. Takže pokiaľ súhlasíme týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. Tak budeme hlasovať o trojke za, proti, zdržali sa schválené, 4 za, proti, zdržali sa schválené, 5 za, proti, zdržali sa schválené, 6 za, proti, zdržali sa schválené Schválené 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Y pasamos a la votación. prechádzame k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti. Správa pani Le Grip. Jedna za, proti, zdržali sa, schváluje sa, dva za, proti, zdržali sa, príjma sa, tri za, proti, zdržali sa, schváluje sa. No a teraz sme ukončili hlasovanie. Podarilo sa nám ukončiť to na čas, podľa plánu, skvelé. Napriek tomu, že predsednička má trochu ťažký deň dnes. E, no a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Tu príde na názor s luxemburským predsedníctvom rady. Dormida no. <laughs>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 Continuamos con, con la comisión, eh, en este caso. Takže, tuto teraz prichádzame k diskusii s luxemburským predsedníctvom, ktoré teraz začína fungovať. Takže vítame pani Muč, ktorá je ministerkou pre e, zdravotníctvo a pre rovnaké príležitosti. Tento parlamentný výbor má taký zvyk, že sa snažíme spolupracovať a postupovať v otázkach, ktoré sú pre nás prioritné. v oblastiach, na ktorých pracuje tvoje predsedníctva. No, skutočne by sme si želali, aby táto spolupráca bola čo najúžšia v priebehu nadchádzajúcich mesiacov lucemburského predsedníctva. Máme teda stanovený určite pracovný program a dúfame, že predsedníctvo sa bude teda snažiť podporiť určité, určité návrhy. Teraz zostáva slovo pani Muč a potom teda budú hovoriť koordinátori za tie politické skupiny. Takže vítam vás v našom výbore. Toto je priestor, v ktorom budeme, dúfam, spolupracovať a že táto spolupráca prinesie pozitívne výsledky. Pracujeme na rovnoprávnosti mužov a žien v EÚ. Toto je náš spoločný cieľ všetkých, čo tu dnes sedíme. Merci. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Veľmi ma teší, že vám môžem odprezentovať priority luxemburského predsedníctva v svojom prejave pohovorím nielen o prioritách našeho predsedníctva, ale tiež zaujmem postoj k ratifikácii dohovoru z Istanbulu, ktorý vás, pokiaľ viem, zaujíma, e, výrazne zaujíma. Luxemburské predsedníctvo je vo fáze, kedy Európska únia má pred sebou mnoho víziev, je tu kríza a je tu nerovnosť mužov a žien vo vzťahu k tejto kríze a jej dopadom. Opatrenia, úsporné opatrenia e, rozhodnuté v mnohých krajinách zasiahli do väčšej miery ženy, sú viac vystavené týmto rizikám e, chudoby a prepúšťania z pracovných miest a vzhľadom na to je e, o to viac pravdou, že ženy, ktoré sa konfrontujú s, s problémami, majú viac týchto problémov. E, migrát, e, ženy, e, ktoré majú migračný pôvod, e, ženy, ktoré same vychovávajú deti a tak ďalej, trpia viac s touto krízou. Pritom politika EÚ pre ňu je rozhodujúce e, jasne identifikovať a zohľadniť nerovnosti medzi mužmi a ženami a zabezpečiť to, aby každá stratégia vypracovaná na boj proti kríze a na e, znovu nakopnutie ekonomiky sa e, rozbiehala, e, pokiaľ ide o ženy. V septembri 2014 sa, sa workshop zaoberal problematikou rodovo orientovaného rozpočtárstva. Organizovalo to generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky e, Európskeho parlamentu a domnievam sa, že tento gender budgeting e, má veľký význam. Je to cesta, ktorou možno ísť, aby sme ukázali rôzne dopady na rozpočtovú politiku, pokiaľ ide o ženy a mužov. Sú tu rôzne odporúčania, ktoré sa sformulovali pri tomto veľmi zaujímavom workshope. Napríklad dobré skúsenosti praktizované v niektorých členských krajinách, ktoré e, nám e, dávajú možnosť ešte viac použiť vedomosti tu uplatnené e, zo strany rôznych aktérov, ako je Európsky inštitút napríklad pre rodovú rovnosť. Dámy a páni, stratégia pre rovnosť medzi ženami a mužami v rámci EÚ počas luxemburského predsedníctva uvažuje o eventualite integrovať e, politiku rovnosti medzi ženami a mužmi do iných stratégií. A to podľa mňa by bol e, signál nesprávny, ktorý by e, išiel pr- proti tomu, čo sme už dosiahli, pokiaľ ide o krízovú situáciu. Rovnosť príležitosti musí zostať témou, ktoré, ktorý, ktorá bude Eh, riešiť otázky a problémy spojené s nerovnosťou medzi pohľaviami v mnohých oblastiach, ktoré by sme mali spoločne riešiť. Je určite pravdou, že rodová rovnosť by sa mala aplikovať v každej oblasti politiky, aby sa e, rod, integroval rodový aspekt a aby sa tento aspekt zviditeľňoval v rámci stratégií Komisie EÚ aby sa jasne dala identifikovať príčina nerovnosti medzi ženami a mužmi v rôznych doménach a, a aby sa pre, e, navrhovali konkrétne ciele, aby sme dospeli k skutočnej rovnosti medzi e, ženami a mužmi. Luxembursko sa chce angažovať týmto smerom. Stretla som sa v tejto súvislosti s pani komisárkou, aby som ju upozornila na tento kontext tu je e, list, ktorý e, podpísalo 21 členských krajín, adresovaný komisii, kde sa trvá na nevyhnutnosti e, stratégii komunitárnej, nezávislej pre rovnosť medzi ženami a mužmi. Je to otázka viditeľnosti, zviditeľnenia, ale otázka tiež priorit, priorit a vieryhodnosti pre našu politiku. Dámy a páni, luxemburská vláda považuje otázku rovnosti príležitosti za svoju prioritu na úrovni národných akcií i akcií medzinárodných. Práve preto nová vláda e, v decembri 2013 e, ustanovila rovnosť medzi ženami a mužmi za princíp kľúčový svojho vládneho programu. Jed, sme jednou z mála krajín v Európskej únii, ktorá má e, ministra s celým portfóliom e, zodpovedného e, za rovnosť medzi e, ženami a mužmi od roku 1995 menovite. A rovnosť medzi ženami a mužmi sa teda odzrkadluje v, vo všetkých našich akciách prijatých novou vládou. Zodpovednosť, kolektívna zodpovednosť novej vlády znamená, že tento plán pre rovnosť sa týka všetkých ministerstiev a tie všetky ministerstva musia prispievať svojim dielom, aby sme dosiahli politické ciele v tejto veci. Každý tu zdieľa svoju zodpovednosť, ale je tu i e, zodpovednosť kolektívna. Práve preto každé oddelenie identifikovalo svoje ciele, špecifické ciele na realizáciu e, pre roky, ktoré sú pred nami. A práve v tomto duchu spolupráce a medzidisciplinárnosti Ministerstvo pre rovnosť príležitosti bude podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi na úrovni celej EÚ. Priority, ktoré e, luxemburská vláda e, si stan- stanovila, sa týkajú e, tém, ktoré možno označiť za transverzálne a týkajú sa všetkých politických oblastí na úrovni EÚ počas talianského predsedníctva, menovite počas e, konferencie o rodovej rovnosti v Európe, e, v Ríme, e, talianská, lotišská a luxemburská vláda ako trojka podpísali spoločné vyhlásenie na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi. Tá, toto vyhlásenie na jednej strane je e, princíp, e, zásadným princípom a e, je i v politikách všetkých troch predsedníctiev. V tomto všeobecnom rámci sa potom integrujú jednotlivé aspekty, elementy politík rovnosti medzi e, ženami a mužmi počas mandátu luxemburského predsedníctva. Prvá priorita, no už takto je účasť, vyvážená účasť žien a mužov pri rozhodovacích procesoch, ekonomických či politických. E, toto je jedna z veľkých e, slabín Eh, u väčšiny členských krajín EÚ eh, e a chceli by sme eh, urobiť všetko preto, aby sme v tejto veci pokročili na komunitárnej úrovni. Treba viac konať pre rovnosť žien a mužov pri rozhodovacích politických a ekonomických procesoch. Potvrdzujú to i nedávno publikované čísla v materiáli Gender Equality Index v tom indexe, ktorý všetci poznáme. Pokiaľ ide o politiky v EÚ, muži e, zastávali tri štvrtiny ministerských pozícií. Tu sa konštatuje jasný, jas, jasná priepasť, ale aj rozdiely medzi členskými krajinami. Pokiaľ ide o prítomnosť žien v národných parlamentoch, tu možno konštatovať mierne zlepšenie, nemožno e, hovoriť o nejakom veľkom kroku vpred, ktorý by sme si želeli vidieť. Situácia je lepšia na regionálnej úrovni, ale ešte vždy je tu pomer jednej tretiny voči dvom tretinám v prospech mužov. Pokiaľ ide o postup rozhodovací ekonomicky vo všeobecnosti a účasť žien na, v dozorných radách vo všeobecnosti, tu je pomer žien 16 to možno označiť za veľmi mierne percento, hoci je tu mierne zlepšenie o 6 v porovnaní s rokom 2005. V roku 2012 len 6 krajín EÚ dosiahlo e, hranicu nad 20 Tieto čísla sú teda veľmi jasné Treba posilniť všetky naše národné úsilia, medzinárodné snahy takisto, aby sme mali e, v sférach politických a ekonomických viac žien. Naozaj by sme chceli e, naše predsedníctvo využiť na to, aby sme v tejto veci pokročili. Ak chceme rešpektovať naše politické záväzky, tak naša vláda si stanovila cieľ 40 zastúpenia v do zodpovedných pozíciách vo verejnej správe do roku 2019. Pre súkromnú sféru naša vláda aktívne podporuje návrh Európskej smernice kvót pre e, spoločnosti kvotované na burzách, o tom ešte budem hovoriť, a súčasne chceme zintenzívniť pozitívne kroky, ktoré súkromným spoločnosťam umožňa e, zrýchlenie tohoto procesu. V Luxemburgu pomer žien v rozhodovacích pozíciách v politike je na úrovni mierne vyš, vyššej než v ekonomickej oblasti, ale aj tak je to veľmi menšinový pomer. E, vláda by chcela teda modifikovať legislatívu o financovaní politických strán, aby sme zabezpečili percento 40 percent e, na kandidátskych e, listinách, volebných zoznamoch e, pre budúce voľby e, v roku 2018. Zamýšľa sa tu i systém sankcií v oblasti týchto kvót. Počas našeho predsedníctva si želáme túto tému participácia rozhodovacích aspektov riešiť na úrovni komunitárnej. Jedna z našich priorít v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi je práve táto. Je to dôležitý aspekt. Aktívna podpora návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady, pokiaľ ide o lepšiu rovnováhu medzi ženami a mužmi e, v oblasti e, administrátorov kotovaných spoločností na burze. Od začiatku svojho mandátu som sa snažila podporovať tento projekt smernice, Počas jednotlivých bilaterálnych e, kontaktov, pravidelnými kontaktami, e, intenzívnymi kontaktami s viacerými kolegami a v tomto kontexte vítam úsilie talianského predsedníctva e, v snahe pokročiť v tejto téme. Druhý semester analýzy, ktoré zorganizovali členské krajiny, pri e, realizácii v kritických oblastiach, pokiaľ ide o pekingskou platformu, pokiaľ ide o koherentnosť e, luxemburského predsedníctva, si naše predsedníctvo vybralo e, účasť ženy na rozhodovacích procesoch a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť v tejto súvislosti rieši alebo študuje, ako luxemburské predsedníctvo reaguje na pokroky v oblasti týkajúce sa akčného programu z, Be, e, z, z Pekingu, e, účasť žien na rozhodovacích procesoch. Pri príležitosti stretnutia skupiny na vyššej úrovni k rodovej rovnosti v, se, v septembri 2015, 16 e, a 17 sa bude toto riešiť tiež počas konferencie, medzinárodnej konferencie k téme rovnosti pri rozhodovaní politike a ekonomike zorganizujeme 15. a 16. októbra za účasti potvrdenej ministerstva spravodlivosti a pani Regner, takisto e, e, rakúska poslankyňa, europoslankyňa a spravodajkyňa sa zúčastní. A počas rady, e, neformálnej rady EPSCO v, e, v decembri 2015 takisto e, sa bude riešiť otázka účasti žien na rozhodovaní v súvislosti s príslušnou správou eh, IGE. Konkrétne tiež zvýšenie úrovni zamest- úrovne zamestnanosti žien, to je téma, ktorú, ktorú, kde chce eh, luxemburské predsedníctvo prijať iniciatívu, aby sa zvýšila tento pomer z, eh, z 70, na 70 do roku 2020 tento potenciál by mal Európskej únii pomôcť dosahovať ciele a zvýšená účasť žien e, v oblasti práce by mohla pomôcť e, i nad rámec cieľov v zamestnanosti napríklad bojovať proti sociálnej exklúzii a chudobe. Kolegyňa potom pohovorí e, do podrobnosti o tejto téme ďalej odmeňovanie práce. To je súčasťou trhu práce a dôležitá priorita našeho predsedníctva. Pokiaľ ide o oprávnenú politickú vôľu zvýšiť podiel zamestnanosti žien a ich účasť na zodpovedných pozíciách v ekonomických a politických kruhoch, úloha mužov tiež musí byť pochybňovaná profesionálnej i súkromnej oblasti. Preto Ministerstvo rovnosti príležitosti bude túto tému tematizovať. Pokiaľ ide o zdieľanú zodpovednosť v profesijnom živote, a túto príležitosť využije počas stretnutia, neformálneho stretnutia e, Rady EPSCO 16. a 17. júla o pár dní tu sa chce preukázať záujem politiky o rovnosť príležitosti. Všetci ministri e, práce a rovnosti príležitosti sú pozvaní na toto stretnutie. Teraz pohovorím do podrobnosti o tom, ako muži tiež by mohli byť predmetom nerovnosti a ner- e, nespravodlivosti, kde korene možno hľadať v stereotypných prístupoch ich úloha v našej spoločnosti, menovite tento stereotyp, e, veľmi stiažuje spochybnenie tradičných úloh pripisovaných ženám a mužom, konkrétne v kontexte zmierovania súkromného a profesijného života. O to viac potom platí pre mužov, to pre mužov, ktorí si želajú väčšiu flexibilitu na zladenie súkromného a profesijného života. Táto výzva slúži tradičným úlohám v spoločnosti pripisovaných mužom, ako živiteľov e, rodiny na jednej strane, ale kultúra e, riadenia podnikov, ktorá sa nedostatočne vyvinula, aby umožnila rovnakú flexibilitu ženám a mužom, pridelenie menovite viac času súkromnému životu. Nejde tu o hľadanie okamžitých odpovedí, alebo snaha o spochybnenie všetkých aspektov v oblasti rovnosti. Skôr ide o prípravu terénu na prehlbenie témy budúcich predsedníctiev a informovať sa v členských krajinách, či už prijali opatrenia, ktoré by nám mohli e, ísť vzorom dobrých skúseností. Máme tu tri veľké príležitosti v rámci neformálneho stretnutia EBSCO. Informovať ministrov práce o téme, vytvoriť platformu stretávania e, zodpovedných ministrov pre rovnosť príležitostí a po tretie tematizovať explicitne úlohu mužov v politike rovnosti príležitostí na trhu práce a pri rozhodovacích procesoch tomto kontexte e, vás chcem poinformovať o ďalšej konferencii počas nášho predsedníctva. Ide o konferenciu, ktorá sa zorganizuje ministerstvom práce a, a zamestnanosti, pokiaľ ide o individuálne e, pokiaľ ide o individuálnu pozíciu a pozíciu na trhu práce, to dobre zapadá do diskusí, ktoré vedieme treba e, realizovať e, multidisciplinárne a medziministerské úsilie v oblasti politiky finančnej, pracovného práva, e, sociálneho zabezpečenia. Ďalšia priorita predsedníctva chceme podporovať princíp rodovej rovnosti v rôznych politikách a inštitúciách EÚ, ako už bolo spomenuté, Stretnutie EPSCO 17. júla bude integrovať rodovú dimenziu do týchto prác. Je dôležité, aby ďalšie e, úsilie v rade integrovali toto úsilie do príslušných prác. Príklad uvediem, príkladom uvediem program luxemburského predsedníctva, ktorý zohľadňuje E, problematiku žien v oblasti výskumu. Je to jedna z základných priorít. E, tu treba e, klásť osobitný dôraz na oblasť náboru, evaluačných postupov, transparentnosti, aby tu, bola, tu bol nediskriminujúci charakter v oblasti rovnosti rodov a štvrtá priorita, luxemburské predsedníctvo bude preukazovať, ktorú Európska únia môže zohrávať pri podpore rovnosti mužov a žien v súlade s odporúčaniami akčnej platformy z Pekingu. O to viac to platí v oblasti politiky spolupráce a rozvojovej spolupráce pri definovaní nových cieľov, e, viac cieľov, e, ro od roku 2015. Tu je dôležité, aby EÚ sa angažovala preto, aby dimenzia rovnosti medzi e, mužmi a ženami bola integrovaná ako priorita transverzálna i ako cieľ e, pomimo. Po dlhé roky je tu silná angažovanosť v oblasti spolupráce a rozvoja, národnej stratégie spolupráce a rozvoja, humanitárnych akcií naše ministerstvo spolupráce pre spoluprácu a rozvoj vypracovalo stratégiu, e, rodovú sektoriálnu stratégiu v súlade e, s indikátormi, aby sa dali merať, aby sa dal merať dopad politiky spolupráce na rozvoj u žien a mužov. V našich národných kontextoch politiky rovnosti medzi E, pohľaviami, je to prístup podľa mňa vzorový, pokiaľ ide o integráciu rodovej rovnosti do politík sektoriálnych. Už dámy a páni, e, som e, presvedčená, že určité skutočnosti, ktoré pravidelne riešite a ktoré, ktoré sú vám osobitne blízke, nebudú explicitne e, riešené počas nášho predsedníctva. Každé predsedníctvo má predsa povinnosť e, vybrať si priority na obdobie pomerne krátke, 6 mesiacov. E, zodpovednosť je zdieľaná v rámci trojky, aby program bol diverzifikovaný a aby tu bola kontinuita definovaných tém Boj proti násiliu, pokiaľ ide o ženy, nefiguruje medzi prioritnými témami našeho predsedníctva, avšak boj proti násiliu je prioritou každodennou pre nás všetkých. Je tu spoločné vyhlásenie trojky, ktoré celkom jasne konštatuje, že nerovnosti medzi ženami a mužmi predstavujú porušenie základných práv a že osobitné úsilie je potrebné na to, aby sme medzi iným odstranili násilie voči ženám. Luxembursko toto úsilie plne podporuje a osobitne chce byť aktívne v oblasti boja proti e, rodovému násiliu na úrovni národnej či medzinárodnej. Moja krajina má v tejto súvislosti veľmi účinné legislatívu. Zákon je modifikovaný e, z roku 2003, kde je veľmi účinný e, mechanizmus spolupráce a sledovania a kontroly v profesijných oblastiach, aby sa e, sledoval vývoj domáceho násilia v našej krajine. Minister pre rovnosť príležitosti pravidelne spúšťa osvetové kampane, prevenčné kampane. 36 krajín do tohoto okamžiku, teda z e, Európy, podpísalo istambulský dohovor. A pokiaľ ide o prevenciu a boj proti násiliu, pokiaľ ide o ženy a násilie e, domáce, Luxembursko bude zri- e, zintenzívňovať úsilie smerom k ratifikácii a k medziministerskej spolupráci, aby sme sa čo najlepším spôsobom a rýchlosťou pridali k členským krajinám e, e, Rady Európy, ktoré už ratifikovali dohovor. V marci 2015 minister rovnosti príležitosti prezentoval novú štúdiu od e, Luxemburského zdravotného inštitútu, kde ide o príčiny domáceho násilia. Táto, toto štú, táto štúdia sa diala počas dvoch rokov a sú tu tri Eh, eh, hlavné oblasti, ktoré sa sledovali, eh, obete, páchateľov a prostredie. To sa riešilo i v marci počas veľkej konferencie za účasti národných a medzinárodných expertov. Táto štúdia len potvrdila konštatovanie, že ženy sú väčšinovo obeťou a muži väčšinovo autormi násilia domáceho Štúdia však súčasne ukázala, že nezanedbateľné percento mužov je obeťou násilia a naopak sú tu teda ženy, ktoré môžu byť e, páchateľmi domáceho násilia. Je to otázka intelektuálnej úprimnosti tieto konštatovania prijať, aby sa veci riešili spôsobom trvacným, práve teda otázka domáceho násilia. Sme tiež presvedčení, že psychosociálne e, vymedzenie sa nesmie zamerať len na obeď e, násilia, ale tiež e, voči autorom, aby sme sa vyhli recidívam o to viac, že domáce násilie je redundantným fenoménom v rodinám a v tejto súvislosti medzinárodné organizácie čoraz viac zohľadňujú práve tento aspekt, ktorý je sú, súčasťou už aj tak veľmi zložitej reality. Konštatujeme tiež, že definícia násilia, pokiaľ ide o ženy, menovite v kontexte domáceho násilia, sa mení v závislosti od medzinárodných organi- podľa údajov medzinárodných organizácií a podľa národných legislatívy. Fenomén e, násilia si vyžaduje e, nuancovaný prístup. Som toho názoru, že treba sa zhodnúť na európskej úrovni, pokiaľ ide o terminológiu spoločnú a pokiaľ ide o porovnateľné a merateľné indikátory. Luxemburské predsedníctvo v tomto kontexte víta projekt štúdie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť vo Vilniuse, pokiaľ ide o náklady násilia na ženách a najvyššie náklady násilia očividne znamenajú náklady fyzických a psychických e, e, rán, ktoré zostávajú, ale tieto náklady nepozostávajú len z lekárskych nákladov, ale tiež súdnych nákladov a sociálnych nákladov. Ďalšia téma spojená s násilím a s dominantnou náciou e, je problematika prostitúcie, hoci táto téma sa necituje v programe luxemburského predsedníctva, konštatujeme, že určité členské krajiny ako Francúzsko či Nemecko alebo Holandsko diskutujú o tejto téme na národnej úrovni a táto téma sa zameriava na otázku, aký právny model je najlepší na riešenie fenoménu prostitúcie na danom teritóriu a súčasne parlamentné zhromaždenie Rady Európy diskutuje o téme, diskutovalo o téme a prijalo uznesenie prostitúcii e, a modernému otroctvu, kde sa zaberá pozícia a kde sa vychádza z penalizácie e, páchateľov. Je to zložitý postup, ktorý treba diskutovať na úrovni EÚ, e vzhľadom na to, že sa to týka všetkých európskych krajín. Počas bilaterálnych rokovaní s ministrami vždy som túto tému e, nadnášala a hovorila o tejto problematike a, a, e, bojovala som za posilnený prístup EÚ v tejto oblasti. Ešte posledná téma, dámy a páni, ktorý explicitne nebol, nie je riešený našim predsedníctvom, ale ktorý mi je osobitne blízky. To je otázka e, rozdielu v odmeňovaní mužov a žien. To prispieva k, k realite, ktorú tu máme. Podľa Eurostatu z marca tohto roku e, rozdiel v odmeňovaní dosahuje 16,4 v priemere za rok 2013 voči 17% e, v roku 2008. Vo väčšine krajín sa zväčšil, ale e, zmenšil, pardon, ale zmenšil sa v desiatke ďalších krajín. Je dôležité, aby ciele EÚ sa zakotvili pri otázke zamestnanosti žien v rámci Európskej iniciatívy 2020 na zvýšenie miery zamestnanosti do roku 2020 na 75 čo by mohlo prispieť e, k zníženiu platových rozdielov. Treba tiež e, podporovať úsilie, pokiaľ ide o odstránenie stereotypov na základe rodov, menovite v pracovnom živote, aby sa medzi iným dosahovali väčšie e, ciele diverzifikácie, pokiaľ ide o výber profesíny pre ženy. Som presvedčená, že podpora žien pri príjmaní rozhodnutí ekonomických či politických by tiež mohla prispieť e, k odstraňovaniu pracoplatových rozdielov medzi ženami a mužami. Vyššia prezencia žien v rozhodovacích grémiách by mohla pomôcť k zmene mentalít, aby sme naozaj dosiahli ciele v zmysle hesla rovnaká práca, rovnaké platy. Prepáčte, kolegovia, ak som bola e, príliš rozvláčna, ale chcela som e, popísať e, do podrobnosti naše priority. Som hrdá na to, že tu dnes môžem s vami byť spolu s ďalšou ministerkou a som pripravená odpovedať vaše všetky prípadné otázky. Ďakujem. Muchas gracias. Eh. Ďakujeme, pani ministerka. Skutočne ste hovorili veľmi detailne a odvolávali ste sa na väčšinu otázok, ktoré v rámci tohto výboru sa prediskutovávajú, takže vám chcem poďakovať za vaše detailné vystúpenie. No a teraz bude hovoriť pani Korin Kajen, ktorá je um, pred ministerkou pre rodinu a integráciu. Madame la présidente, mesdames les vice-présidentes, mesdames et messieurs. Ďakujem pekne, dámy a páni, poslanky a poslanci, poslanky a poslanci. Chcem vám ďakovať za to, že ste ma pozvali do vášho výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Chcela by som teraz eh, pohovoriť o inkluzívnej politike pre Rómov a o tom, ako sa snažíme bojovať eh, proti, proti rómským náladám. Eh, Luxemburské predsedníctvo sa snaží jasne prezentovať politiku v prospech Rómov a tiež pre propagovanie rozmanitosti a všetkým druhom diskriminácie. Európsky parlament Európsky e, parlament a e, rada aj občianskej spoločnosti si e, stanovili za cieľ integráciu Romov do našich spoločností a osveta pre rómskú kultúru je veľmi dôležitým bodom. Niekoľko príkladov. Prednedávnom, 15. apríla, parlament schválil uznesenie, ktoré vyzýva členských štátov, aby, štáty, aby oficiálne uznali romskú genocídu počas druhej svetovej vojny a vyzvali ich, aby sa vytvoril Medzinárodný deň eh, pripomenania si romského holokaustu. holokaustu. Tento deň eh, má veľkú symboliku, ktorá pripomína veľké obete, ktoré eh, romská komunita počas druhej svetovej vojny priniesla. V roku 2009 Európska komisia zorganizovala prvú európsku platformu pre sociálne začlenenie Rómov a to preto, aby bolo možné vymieňať si osvedčené postupy medzi členskými štátmi. Mala som to potešenie zúčastniť sa nedávneho zásadnutia tejto platformy 16. marca tu v Bruseli. Na osobitnom výbore EFSCO v maji sa hovorilo o národných stratégiách v prospech Rómov do roku 2020. Rada vyzvala členské štáty, aby prijali špecifické opatrenia v prospech Rómov v oblasti školstva, zamestnanosti, prístupu k zdravotnej starostlivosti a k bývaniu. Aby bolo možné odstrániť rozdiely medzi rómskou komunitou a ostatným obyvateľstvom. My tento postup podporujeme a chcem, aby všetci všetky osoby e, e, v rovnakej situácii sa stretávali s rovnakým zaobchádzaním. My podporujeme princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými občanmi, neuž ich pôvod, národnosť, štátna príslušnosť a tak ďalej, akékoľvek. E, v Luxembursku máme ľudí so 170 národenstvami, 46 obyvateľov predstavujú, takže 46 obyvateľov nepochádza z Luxemburska. To je dôvod našej globálnej politiky. V Luxembursku teda máme to šťastie, že e, e, žijeme naozaj v takto multikultúrnej spoločnosti menšín komunít, ktoré sa všetky hlásia k luxemburskému štátu. Integrácia osôb luxemburského pôvodu je súčasťou politiky inklúzie bojúcej proti diskriminácie 9. decembra 2013 sme schválili e, odporúčanie pre začlenenie Rómov v členských štátoch. Našim cieľom bolo zlepšiť spoluprácu medzi štátmi v tejto oblasti. Toto odporúčanie kladie zvláštny e, dôraz na situáciu detí a žien. E, v roku 2012 Európska komisia vytvorila sieť vnútroštátnych kontaktov pre integráciu e, Rómov. Zajímavé je, e, že politika v prospech Rómov má tiež dopad na stratégiu Európy 2020. Niektoré členské štáty dostali odporúčanie, ako zlepšiť e, začlenenie rómskej populácie. Dôležitá je tu e, tiež e, úloha expertnej skupine na Rade Európy, tiež významná. Národné politiky a výmena osvedčených postupov sú tiež veľmi dôležité v tejto súvislosti. Okrem všetkých týchto iniciatív veľmi veľa Rómov ešte stále je obeťami predsudkov a diskriminácie a sociálneho vylúčenia. Niekde sú dokonca vystavení nenávisti. Politika je tu veľmi potrebná, ale eh, sú jej kroky postačujúce? Bohužiaľ, odpoveď je nie. Situácia, ktorú zaznamenávame v niektorých krajinách, ukazuje, že máme pred sebou ešte veľa práce a sme ešte veľmi vzdialení od situácie, kedy by ľudia romského pôvodu boli naozaj začlenení do spoločnosti. Súhlasím s požiadavkom Európskeho parlamentu, aby všetky deti, vrátane tých romských, mali rovnaké práva, prístup k vzdelávaniu, k zdravotnej starostlivosti, k bývaniu, jednoducho, aby mali dôstojné životné podmienky, aby si teda vytvorili dobré základy pre budúci život ako dospelí. A tu je dôležité podporovať aj práva žien a rovnosť žien a mužov eh, v rámci rómskej komunity. Toto všetko nebude úspešné, pokiaľ sa nám nepodarí pôsobiť osvetovo tiež eh, vo väčšinových spoločnostiach, kde žijú rómske komunity. Integrácia je proces, ktorý ide dvojitým smerom. Nestačí vytvárať iba priaznivé podmienky pre integráciu a vytvárať príslušné nástroje. Je tiež potrebné, aby väčšinová spoločnosť vyvíjala úsilie v prospech týchto ľudí. Aby sme mohli iných prijať, musíme ich poznať, a je dôležité informovať občanov o tom, akú kultúru, aký životný štýl má rómska komunita, či už e, je usadená alebo nie. Máme e, tu veľa predsudkov, e, zmena mentality a pohľad na druhých bez predsudkov, to je veľmi dôležité. U nás je prístup taký, že chceme zastiť všetkým rovnaké práve, nech už je ich pôvod národnosť či etnická príslušnosť akákoľvek, hm, nezávisle od ich handicapov či náboženského eh, príslušenstva náboženskej príslušnosti. Eh, taká problematika ako začnenie Romov si vyžaduje integrovaný prístup. Nemôžeme eh, sa obmedziť iba na oblasť napríklad sociálnej politiky. Dôležité je tiež pristupovať k veci z hľadiska väčšinovej populácie. Chcem uviezť e, dva, e, dve akcie, ktoré sa budú konať počas nášho predsedníctva. V Luxembursku sa bude e, stretávať vysoká skupina pre diskrimináciu a potom aj Fórum európskej diverzity. A počas nich sa budeme zaoberať otázkami rovnakého prístupu aj rozmanitosti Počas fóra e, budeme obzvlášť zdôrazňovať e, úlohu tlače a budeme, zvoraz- budeme diskutovať o tom, ako rôzne informačné prostriedky môžu prispieť k príjmaniu rozmanitosti a bojovať e, proti diskriminácii. Tlač má odlišnú úlohu informačné prostriedky a médiá budú mať dôležitú úlohu. Budeme o tom diskutovať 28. Ide o obohatenie našej spoločnosti Musíme sa navzájom lepšie poznať a musíme sa e, viac rešpektovať. Niekoho poznať, to znamená poznať jeho dejiny, jeho minulosť. 15. E, apríla tohto roku e, parlament prijal podobné uznesenie bojovať proti predsudkom, proti diskriminácii Rómov otázka stanovenia dňa, ktorým si pripomíname genocidu voči Rómom. To je veľmi dôležité. Aj v tomto duchu chceme zmenšovať eh, naše predsudky. Eh, Minulosť nám pomáha vyrovnať sa s našou eh, minulosťou. Kultúra Romov sa musí stať súčasťou našej kultúry. Komunita Romov sa musí začleniť do našej spoločnosti stály dialog medzi rôznymi inštitúciami a koordinácia budú prospešné pre politiku členských štátov aj pre komunitu Rómov. Dámy a páni, som veľmi rada, že sa dnes môžem zúčastniť vášho e, zasadnutia. Ďakujem vám za pozornosť a e, teším sa na vaše otázky. Ďakujem. Ačiū, pone ministri, ir ačiū abiems ministri. Ďakujem um, obom ministerkám eh, za veľmi celistý prehľad eh, iniciatív eh, luxemburského predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti. A teraz už by sme prešli k otázkám a odpovediam. Máme na zozname 10 kolegov. Začneme teda s prvým kolom piatich kolegov a potom budú, bude mať priestor mať priestor eh, ministerkyne. Pani Köstinger, ďakujem pani predsednička a ďakujem eh, eh, ministerkám Luxemburského predsedníctva za obsiahlu prezentáciu ich programu. Myslím, že sú to veľmi dobré správy. Naša koordinátorka mm, takisto myslí, že investovanie do ľudského kapitálu je, kapitálu je veľmi dôležité. Vy ste už spomenuli dôležité body miera zamestnanosti žien e, sa musí posilňovať. Samozrejme, budeme sa snažiť urobiť všetko, čo zo strany parlamentu v tejto oblasti môžeme urobiť. Takisto aj rovnaký príjem e, žien ešte stále nie je realitou v EÚ. Žiaľ, e, situácia v jednotlivých členských štátoch je odlišná, v priemere 60 je teda ten e, rozkol v príjmoch a ešte horšie je to v oblasti e, dôchodkov. E, je teda ten rozdiel v oblasti dôchodkov v EÚ v priemere. Moja kolegyňa pani Záborská sa už venovala tejto problematike a mm, my veríme v dobrú spoluprácu s radou, aby sme uh, napokon eh, vytvorili eh, legislatívu alebo zmodernizovali legislatívu, ktorá by pomohla eh, toto prekonať. Je potrebné mať aj vyvážené zastúpenie žien v politických aj hospodárskych grémiách, vo firmách ako to vyzerá momentálne e, so e, smernicou o ženách e, v gremiách spoločnosti na rade? Tie hlavné návrhy, pokiaľ o parlament, boli podporené väčšinou politických skupín. Sme teda tak naladení, že chceme čo najrychlejšie túto tému ukončiť. Ako to teda vyzerá na rade? Súmnuli ste istambulský dohovor. Aj tu by ma zaujímalo, aké očakávania v tejto súvislosti máte, čo luxemburské predsedníctvo konkrétne urobí na dosiahnutie tohto cieľa. Všetci sa zhodujeme, že je to veľmi dôležité. E, členské šaty už e, sa vyjadrili, chcú bojovať proti násiliu e, voči ženám, má to byť ich najvyššou prioritou. Takže to by ma zaujímali konkrétne odpovede. Ďakujem. Uh, thank you, Madame Ohňová, please. Ďakujem pani Hannibal. Ďakujem. Hovorím v mene eh, Marie Rene, ktorá je koordinátorkou za SND, ktorá tu momentálne teda nemôže byť osobne. V prvom rade vám chcem obom veľmi poďakovať za veľmi eh, E, celistvý popis a naozaj z neho cíti, že sa zasadzujete o tieto témy. Som e, si veľmi rada vypočula to, čo ste nám chceli povedať, e, takže zase Luxemburské predsedníctvo naozaj berie vážne túto tému. A teraz k tomu, čo chce odchádzať pani Rainer. Ako sa spomína o vašich prioritách, pre vaše predsedníctvo zvlášť veľký dojem chcete venovať zvyšovaniu e, miery žien v e, oblasti zamestnanosti. Ak naozaj e, chcete v tomto úspieť, musíte prijať opatrenia, ktoré možnia zlúčiť profesný a súkromný život, obzvlášť pokiaľ ide o materskú dovolenku. Európska komisia E, sa vzdala, stiahla túto smernicu e, proti vôli Európskeho parlamentu e, teda napriek snahám Európskeho parlamentu obnoviť dialog v tejto oblasti. Toto vytvára precedens, ktorý ohrozuje medziinstitucionálnu rovnováhu a záujmy žien je dôležité príjmať legislatívu v tejto oblasti. Výmena správnej praxe nefunguje a teraz už naozaj nemáme čas. Musíme e, posilňovať e, zamestnanosť e, žien aj teda mieru pôrodnosti. A mm, nedostali sme žiadne špecifické informácie, preto by nás zaujímalo, či máte nejaké eh, bližšie informácie k tomuto a ako chcete podporiť ambiciozne legislatívne návrhy na eh, zosúladenie súkromného a pracovného života, obzvlášť eh, pokiaľ ide o smernicu o materskej dovolenke. Ešte by som chcela niečo povedať. Ja sa uňme k prostitúcii a obchodovaniu s ľuďmi, ako viete. Robíme toho v EU veľmi veľa v tejto oblasti Európsky parlament v minulosti prijal správu, ktorá eh, som bola spravodajkyňou o prostitúcii, kde sme odporúčali eh, ustanovenie švedského modelu. Takže veľmi ma teší, že vaša predsedníctvo sa tým chce zaoberať. Dúfam, že eh, budete na tom ďalej pracovať a že sa nám podarí docieliť dohodu v celej EÚ v tejto dôležitej, zložitej otázke prostitúcie a obchodovania s ľuďmi. Ďakujem, pani Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A v prvom rade dovolte aj mne sa poďakovať za frakciu ECR obom ministerkám za to, že prišli a že máme možnosť si vymeniť názory. A taktiež sa chcem poďakovať aj za ten obšírny popis vašich plánovaných aktivít v oblasti zrovnoprávnenia mužov a žien, či už v oblasti odmeňovania alebo zastúpenia v politických a ekonomických pozíciách. Ehm, taktiež by som chcela oceniť eh, príspevok eh, pani ministerky Kahen ohľadom eh, rómskej problematiky alebo problému postavenia diskriminácie Rómov. Ehm, trošku som zostala, ale priznám sa, že prekvapená, pretože som to nenašla medzi vašimi prioritami, ale teším sa o to viac, že tejto téme chcete venovať pozornosť, pretože aj v mojej krajine je to téma, ktorá rezonuje a ktorá žiaľ um, stále ako keby sa stáva aj predmetom politikárčenia a nie skutočného riešenia uh, diskriminácie uh, časti obyvateľstva. Ja by som možno mala dve um, otázky také konkrétnejšie uh, a možno na prvý pohľad sa zdajú, že nesúvisia až tak so ženskými témami, ale oni súvisia, vysvetlím. Vo vašich prioritách v časti sociálna dimenzia Píšete o tom, že by ste chceli sa zamerať na lepšiu starostlivosť o ľudí postihnutých demenciou. A vieme, že je to choroba, ktorá sa týka prevažne žien. Takisto sú to najmä ženy, ktoré sa starajú o pacientov s touto diagnózou. Čiže by ma zaujímalo, ak by ste mi vedeli povedať niečo viacej o tom, eh, aké sú teda východiska, s čím prichádzate do predsedníctva, pokiaľ ide o túto tému a čo považujete eh, za nosnú tému v rámci, v rámci uh, problematiky zlepšovania starostlivosti o ľudí s demenciou a druhá otázka súvisí opäť možno viacej so vzdelávaním a so školstvom, ale opäť, eh, keď hovoríme o lepšom eh, zapojení žien do pracovného trhu, tak hovoríme o dostupnosti predškolských zariadení a vy tu v rámci svojich priorít v programe máte uvedené, že chcete sa zamerať aj na zvýšenie alebo na lepšie dostupnosti vysoko kvalitného predškolského, teda školského, školských zariadení, ale aj predškolských. Čiže možno, ak by ste vedeli mi povedať aj viacej eh, k tomu, a, akými krokmi alebo ako chcete pomôcť, aby v, Európs, v Európe, v krajinách, e, členských krajinách Európskej únie bola dostupnejšia predškolská starostlivosť. Ďakujem pekne. Aš tik norėčiau paprašyti šiek tiek trumpiau užduoti. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som tiež spomenúť konkurentnejšie e, otázky. Máme už len pol hodinu do konca zasadnutia, takže dohodnime sa. Takto e, dáme slovo každému, kto chce položiť e, otázku a na záver udelíme slovo pani ministerkyniam a snad sa nám tak podarí dodržať časový ramec, ktorý máme k dispozícii. Ďakujem, budeme hovoriť stručne. Ďakujem obom páňam ministerkám za to, že dnes medzi nás prišli, že hovorili tu o prioritách luxemburského predsedníctva. Myslím, že všetkých nás potešilo si toto vypočuť. Keď sa pozrieme na vás pracovný program, tak tam vidíme, že je tam len pár riadkov, ktoré sa týkajú vášho postoja k otázkam rovnoprávnosti žien. Takže skutočne dobre, že ste nám podrobne vysvetlili, o čo vám vlastne ide, aké sú vaše ciele. No počkáme si do decembra, až dovidíme tie výsledky, koľko sa vám toho podarilo. A viem, že ten porok vždy ubehne veľmi rýchlo. Je dobré, že sa sústredujete aj na európske voľby, tak aby tam bola dosiahnutá parita pri výbere kandidátov, kandidátok a taktiež, čo sa týka Rómov, teda to chcem hovoriť, pretože tá otázka z Rómov týka sa to aj obchodovania s ľudskými bytostiami s romskými deťmi predovšetkým. To je samozrejme výsledkom chudoby, takže prosím, riešte aj túto otázku obchodovania s deťmi. Ďalej. V roku 2013 parlament prijal e, náš, náš text v súvislosti so zastúpením e, žien e, v správnych radách. Potom sme boli sklamaní, pretože sa to neujalo na rade. Zatiaľ sa nič ešte nestalo v tejto súvislosti. A obávame sa, že rovnako takto bude vyzerať v prípade smernice o materskej dovolenke. Napriek tomu, že sme sa skutočne veľmi snažili na tom pracovať aj v rámci nášho výboru, tak bohužiaľ sa to nejak rozplynulo dostratené. Takže ten návrh, ten prvý návrh v podstate mal taký osud. Takže prosím, prediskutujte to poriadne na rade, to, za to by sme vám boli skutočne vďační. Viem, že hm, čakajú ďalšie na slovo, takže to je všetko. Ďakujem, pani Björk. Ďakujem za slovo. Ďakujem za pani ministerka za jej vyjadrenia sú na tie skutočne ambiciozne ciele. Som rada, že rodina a otázky rodovej rovnosti sú vás veľmi veľkou prioritou. Chcela by som hovoriť o jednej veci, ktorú považujem za skutočne veľmi dôležitú. To je hospodárska nezávislosť žien. Hovorili ste o tom, že sa taktiež žien týka politika šetrenia, predovšetkým teda to súvisí s otázkou hospodárskej závislosti žien. Myslím si, že potrebujeme nejaké ukazovatele ohľadom toho, ako sa situácia vyvíjala v jednotlivých krajinách, v ktorých krajinách to šetrenie bolo najprísnejšie. No čo sa týka tých e, cieľov v súvislosti s deťmi, tak nevidím tam nejaké stižiadostivé úsilie ktoré teda by riešilo otázku starostlivosti o deti, napriek tomu, že si myslím, že je to skutočne dôležitá otázka. Ďalej, muži a rovnoprávnosť pohlaví, to je taktiež dôležité. Na jeseň príde workshop, kde budeme hovoriť o tejto otázke mužov a rovnoprávnosti pohlaví. Samozrejme, aj muži sú diskriminovaní. V niektorých krajinách Napríklad muži nemajú nárok na rodičovskú dovolenku. No a... Takže mnohí muži sa taktiež snažia bojovať proti násiliu na ženám. Takže je treba sa to pozrieť zblízka. Ako môžu muži lepšie e, môcť zabrániť násiliu na ženám? Potrebujeme určite viac prostriedkov určených na e, ženy a rovnosť pohľavy v rámci našej externej politiky. A skutočne doteraz si toho prostriedkov nebolo príliš veľa, keď sa tak pozrite na konkrétne čísla. Taktiež tu máme e, správu ohľadom e, stratégie v oblasti rovnosti pohlaví. Schválili sme to teda nedávno, je to veľmi dobrá správa, keď chcete si ju prečítajte. A myslím si, že minis, všetci ministri, ktorí majú túto problematiku na starosti, by sa mali skutočne snažiť e, niečo zmeniť, pani ministerka KN. My budeme s vami bojovať proti anticiganizmu a budeme bojovať za práva Rómov. Niektorí ľudia si myslia, dobre, stačí byť tolerantný, ale nie, tolerancia nestačí. Potrebujeme spravodlivosť, potrebujeme rovnoprávnosť, to znamená, čo sa týka bývania aj zamestnanosti. Ďakujem, pani Björk. A teraz bude hovoriť pani Engström. Thank you so much for... Ďakujeme pani ministerky. Hovorím tu za skupinu zelených. My teraz pracujeme na dohode v Paríži. V novembri tam príde tá environmentálna konferencia. Samozrejme sa nám nepodarí prekonať prekážky, ktoré stavajú do cesty, stavajú cesty klimatické zmeny, pokiaľ nebudeme e, riešiť otázky týkajúce sa rodovej rovnosti. No a vy hovoríte o genderovom mainstreamingu, takže otázka sa týka toho, tej schôze v Paríži. Aké, aká je stratégia luxemburské predsedníctva, čo sa týka klimatickej spravodlivosti, rovnoprávnosť eh, pohlaví, práva žien? Ako to vyzerá v tomto kontexte? Vieme, že potrebujeme silné formulácie v tomto zmysle. To bude dôležité, preto aby sme eh, dosiahli dobrú dohodu v Paríži. Taktiež tam máme e, adaptačné financovanie pre tých najzraniteľnejších, pre tých najchudobnejších. A taktiež tu máme ženy na juhu, ktoré sú veľmi zraniteľné. Vieme, že vy a Mary Robinson, že ste pracovali na e, tejto téme. Máme tam teda otázku aj pridelovania zdrojov. No, takže moja otázka. Budete prioritizovať tak, aby v finálnom texte dohody z Paríža sa nachádzali tieto silné formulácie týkajú sa rodovej rovnosti. Ďakujem. Teraz pani, Ju, pani Ajuto. Ďakujem veľmi pekne pani ministerkeniam za ich prezentáciu. Naozaj bolo možné mm, z nej vnímať váš entuziasmus e, k týmto témam a to si veľmi vážim a ja hovorím v mene e, skupiny e FDD. Budem sa snažiť byť stručná, aby som dala viac priestoru pre vaše odpovede. Jedna z tém, ktoré my si sa, myslím, nevenovali, možno aj práve preto, že ste nemali dosť času. Eh, ňou by boli nejaké projekty, politiky vášho predsedníctva v oblasti fóriem násilia porušovania ľudských práv e, žien v tretich krajinách. E, takže je v projekte vášho predsedníctva nejaká, nejaká forma ochrany, nejaký projekt e, v tejto oblasti? Napríklad kameňovanie žien, k tomu, na tú tému sa mlčí, takmer ako keby sa negovala existencia tohto fenoménu. Eh, potom, spomenuli to už moje kolegyne, smernica o materskej dovolenke. Teraz sa končí eh, pol rok predsedníctva, ktoré nás veľmi sklamalo. Ja verím, že váš prístup bude zodpovednejší, eh, že budete viac spolupracovať s našim výborom a verím, že sa nám podarí konečne zrealizovať e, tieto myšlienky, e, ktoré tu už zazneli. Už sme počuli o tomto novom zač- začiatku, tak by som sa chcela spýtať, či máte na stole už niečo konkrétne, nejaké konkrétne obsahy k tomuto novému začiatku. Mm, niečo, čoho by sa dalo vychádzať už teraz, aby sme nestrácali ďalší čas. Európske matky naozaj e, očakávajú zrodenie tejto smernice. Ďakujem. Teraz má slovo pani Minár. Ďakujem pani ministerkám, že medzi nás prišli, že nám predstavili cieľa a plány pre svoje predsedníctvo. Mám konkrétnu otázku o istamolského dohovoru. Všetci vieme, že Istanbulský dohovor je prvým právne záväzným európskym nástrojom, ktorý bol vytvorený na to, aby bojoval a zabraňoval všetkým formám násilia na ženách a na dievčatách vrátane domáceho násilia. Schválilo ho 47 e, štátov e, v roku 2011, v roku 2014, bohužiaľ, doteraz. Ešte čl- všetky členské štáty neschválili tento dohovor, niektorí sa dokonca od neho vzdialujú. Napríklad Maďarsko vyškrtlo túto tému z parlamentného programu. Takže my chceme, aby vaše predsedníctvo aktívne povzbudilo všetky členské štáty, aby podpísali tento dohovor, aby ho implementovali. Takže aký je plán vášho predsedníctva? postupovať na úrovni EÚ ako také aj na úrovni členských štátov, keďže podľa článku 218.2 zmluvy rada musí autorizovať započatie rokovaní. Takže prosím, povedzte nám, či máte nejaké plány a ako teraz situácia momentálne vyzerá. Ďakujeme, pani Minár. Teraz bude hovoriť pani Linkevičiute. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, ďakujem obom ministerkám za to, že nám tu predstavili priority svojho predsedníctva. Mám dve otázky. Podporujem vaše priority, čo sa týka vyrovnaného zastúpenia žien a mužov pri hospodárskom politickom rozhodovaní. Avšak mám otázku ohľadom špecifických opatrení v priebehu vašho predsedníctva aby ste teda podporili rovné zastúpenie žien aj v hospodárskych politikách v, v politike. Takže aké máte plány? Ďalej, povedali ste, že zaručíte, že až 40 pracovných pozícií na vyš- vysokej úrovni vo verejnom sektore do roku 2019 bude e, obsadených ženami. Takže ako to chcete zaručiť a ako teda potom bude postupovať e, v súvislosti s tou špatnou smernicou. Ďalej. Ďalšia otázka. To znamená rovnaká, rovnaký plat za rovnak ku prácu pre muža a ženy, to je nekonečný príbeh, neviem, ako to už konečne vyriešiť, ako dosiahnuť skutočnú rovnoprávnosť. Možno potrebujeme nejakú smernicu, pretože bez smernice je pre nás ťažké zaručiť e, rovnaký plat. Pre všetkých ďakujem. Teraz pán Tarabela. Pani ministerky, hovorili ste o vašich prioritách Nechcem sa vrácať e, k Istanbulu, e, hovorili o tom kolegovia. Tento parlament e, dvakrát v, už za minulé roky sa väčšinou vyjadril za to, aby sa jeden rok zasvetil boju proti násiliu na ženách prostredníctvom písomného vyhlásenia veľmi často, veľmi, veľmi zriedkavo tu dostanú väčšinu hlasov. Je to symbolické, ale pritiahlo by to pozornosť na tento fenomén, často tabuizovaný v členských krajinách. E, všetky priority e, realizovať nemôžno, preto im hovoríme priority. Celkom dobre ste vysvetlili, ktoré časti, ktoré témy e, sú vám blízke 5,5 mesiaca predsedníctva máte ešte pred sebou a môžete sa o ne oprieť, oprieť, aby sa komisia mohla správne rozhodovať. Určite boj proti násiliu by mohol poukázať na tento šokujúci, šokujúci fenomén. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz bude hovoriť pani Ko Kozlovská. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ďakujem. Pani predsednička alebo ministerka. Takže predovšetkým by som chcela vám nadšene poďakovať za to, čo ste povedali a absolútne so všetkým súhlasím. Som veľmi spokojná, že máte takýto seriózny prístup týmto dôležitým otázkam. Ďakujem vám aj v mene eh, rómskej komunity. Aj ďakujem eh, vám teda mm, aj čo sa týka toho eh, mm, dňa pamiatky rómskej komunity 2. augusta je tento deň a samozrejme to súvisí aj s holokaustom aj Rómov v priebehu druhej svetovej vojny. No ale 2. august to, je, to sú parlamentné prázdniny, takže tam sa nedá očakávať vysoká účasť politikov. Myslím si, že je dobre mať takýto pripomienkový deň, ale ma zaujímalo, či to skutočne musí byť v auguste. No a máme tu problém so subsidiaritou, čo týka smernice komisárky Redingovej. My bohužiaľ potrebujeme prísne kvóty. A musíme to prediskutovať so, s komisiou, s ostatnými inštitúciami, pretože tento sklanený strop, ten je úplne všade, aj vo vládach členských štátoch, aj v európskych inštitúciách. Situácia naďalej nie je ideálna. A čo sa týka tých rozdielov v oblasti zamestnanosti, tak tie je treba prekonať, zmenšiť. Taktiež tu máme rozdiely v platoch a v dôchodkoch. To je taktiež treba riešiť. Ženy majú nižšie dôchodky, pretože pracujú menej rokov. Takže to je treba vyriešiť. A vyriešiť to dobre. Ďalej mám otázku ohľadom rodičovské dovolenky pre otcov. To je dôležitý problém. Myslím si, že čím viac otcov bude zapojených do chodu rodiny E, budú súhlasiť so svojou aktívnou rodičovskou úlohou, tak tým viac to pomôže ženám na pracovnom trhu. Takže takto som veľmi rada, že práva žien, ale aj mužov podľa vás spolu súvisia a že by sme to mali účinne riešiť. Ďakujem za vašu prezentáciu a za váš program predsedníctva. Ďakujeme. Teraz bude hovoriť kolegyňa Moody. Thank you very much. Uh, ďakujem. Aj ďakujem našim dnešným hostkám. Taktiež z toho, čo povedali predrečníci, napríklad to stiahnutie smernice o materskej dovolenke a aké to bude mať dôsledky, tak to taktiež by som podporila. Môžeme hovoriť o pozícii žien na, v zamestnaní, o tom, aké majú problémy, ako nemôžu využívať svoj potenciál. Ale o tom budeme hovoriť ešte o 10 rokov, pokiaľ nezačneme konečne konať a niečo robiť. Pretože sa zdá, že kedykoľvek to vyzerá, že konečne prichádza niečo, čo vyrieši niektoré tie otázky a pomôže to ženám, tak e, sa ľudia otočia a nechajú to tak. Takže Bohužiaľ sa obávam, že takto bude pokračovať ďalej, takže skutočne by som vítala, aby ste sa vyjadrili k tomu, ako potlačiť na túto otázku, v súvislosti teda, v súvislosti toto smernico, ako to dostať späť na program. Po druhé, k tomu, čo ste povedali, že treba priamo riešiť otázku rómskych žien Uvidíme, aké výsledky prinesie vaša práca. Možno sa môžeme pozrieť na e, ženy minorít e, vo všeobecnosti. Samozrejme, tieto ženy sú dvojnásobne diskriminované, pretože sú ženy a ešte sú aj e, príslušničky menšiny. Ďakujem teraz za to, že ste hovorili konkrétne o romskej menšine, avšak pokiaľ myslím si, že by sme k tomu mali pristupovať aj teda všeobecne. Ďakujem. A na záver pani Regner. Ďakujem. Luxemburské predsedníctvo ešte len začalo, ale ja už teraz, na začiatku júla, chcem poďakovať pani Munč, pretože tie prípravné práce na predsedníctvo v podstate nakoniec rozhodujú a tam sa takto tak dolaďuje potom. A máme tu teda správu e, o rodovej vyvaženosti v e, správnych radách. Myslím si, že práve v období krízy je veľmi dôležité sa zaoberať otázkami rovnoprávnosti pohlaví. A chcela by som povedať, že včera po obede o výbore Júry sme mali pani komisárku Jourovú, ktorá taktiež hovorila o týchto prácach na technickej úrovni, kde už teda sa boli možnené určité možný určitý pokrok. Nemám teraz žiadnu otázku, len vás chcem vyzvať a poprosiť, aby ste s nami čo najúžšie spolupracovali a prípadne teda e, keď sa to potom dostane aj teda na verejnosť, aby sme taktiež úzko spolupracovali, už sme tu odsúhlasili nejaké správe, správy, táto téma ženy, alebo samozrejme muži v správnych radách, tak myslím si, na to by sme mali trochu potlačiť. Ďakujem, pani Regner. No a úplne, úplne na záver tejto diskusie, ktorá bola určite zaujímavá a dala nám príležitosť e, tu predkladať otázky, ktoré pre nás ako pre výbor pre práva žien sú dôležité. A teraz odzdávam späť slovo do ministerkám. Samozrejme, nezabúdajte, že máme málo času, takže prosím, možno 6 plus 6 minút. Určite sa stretneme v rámci nášho výboru ešte v budúcnosti a nadviažeme na tieto diskusie. Ja neviem, či chcete niekto prednostne začať. Pani Munč. Ďakujem. Bude to veľmi ťažké, ale pokúsim sa zodpovedať na všetky tie tak veľmi zaujímavé otázky. Pre mnohých rečníkov témou bola e, smernica o kvótach, ktorá je určite prioritou pre luxemburské predsedníctvo. Verím, že tu bude silný politický signál, ak diskutujeme s odbormi e, alebo s profesijnými združeniami, tak nám v Luxembursku hovoria, že v absolútnych číslach sa to týka možno málo e, žien, ale symbolicky a čo sa týka viditeľnosti, je to veľmi e, viditeľné. Rada by som potvrdila cieľ 40 Nemyslím si, že toto je chvíľa na ešte väčšiu mieru ústupkov, pokiaľ ide o aktuálnu verziu textu v súvislosti so 40%, ktoré sú našim cieľom. Mohli by sme tiež sa zamerať na diskusie o prípadných odročeniach alebo výnimkách pre krajiny, ktoré už našli riešenie národné. Že tu nie je nebezpečenstvo, aby niečo išlo v rozpore s touto situáciou národnou. Teraz máme tu veľkú podporu v texte a mali by sme sa e, ubezpečiť, že posledné krajiny, ktoré hovoria o rezerváciách, neboli medzi našimi. Je to naša bitva, pretože spochybnenie e, podielu, ako som povedala, spochybňuje ťažko nájdenú dohodu s ďalšími členskými krajinami, takže budeme naozaj pracovať principiálne na tejto eventuálnej flexibilizačnej doložke a chceme posunúť práce a mať e, závery v oktobri či najneskôr v decembri na neformálnej rade. E, istambulský dohovor, už takto bola e, tiež častá téma. Viete, že ratifikácia je v kompetencii členských krajín. 11 členských krajín už dalo svoj súhlas. Politické posolstvo silné, ktoré by sme mohli e, vyslať ako predsedníctvo, je e, adresovať sa na ďalšie krajiny vrátane Luxemburska, ktoré ešte neratifikovali, ale ktoré tak urobia v budúcich mesiacoch po našom predsedníctve. Už tak je to iniciatíva, ktorá patrí komisii, ale podporujeme myšlienku e, roku boja proti násiliu na ženách. Hovoril o tom pán Tarabela. Chceli by sme toto posolstvo adresovať, toto silné posolstvo adresovať, pokiaľ ide o násilie. Nuž tak to je tiež vo vzťahu s dohovorom istambulským. Tento program v rámci trojky máme. Chceme tiež podporiť medzinárodné kampane, medzi iným kampaň, ktorá podporuje e, mužov, aby sa zaujali postoj po vzťahu k násiliu. Bolo by to veľmi dôležité a mohli by sme naozaj sa angažovať a pracovať s vami s cieľom posúvať e, túto, tento dohovor i všeobecne prácu, boj proti nerovnostiam Takisto ste mi položili otázku, ako sa vyhnúť tomu, aby ženy najviac trpeli ekonomickou krízou. Viem si predstaviť, že do našich diskusí by sme mohli zapojiť stály monitoring, aby sme naozaj pokročili, aby sme ventilovali e, tie štatistiky, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ ide o zamestnanosť, ekonomiku, pokiaľ ide o rovnosť platov, E, medzeru v odmeňovaní i boj proti nedeklarovanej práci. Nuž a tu trvám na skutočnosti, že naozaj treba e, vyvíjať úsilie medzi ministerstvami, medzi disciplínami, na medzinárodnej úrovni tiež vymieňať si najlepšie skúsenosti, aby sme, aby sme všetky, aby všetky sektory sa zapájali do tohto procesu. Pokiaľ ide o materskú dovolenku, bude o tom hovoriť kolegyňa tiež. Pokiaľ ide o súvislosť s otcovskou alebo rodičovskou dovolenkou, určite ľutujeme ako predsedníctvo e, e, reformné projekty, boli sme trošku bezmocní, konať oficiálne pri rozbehu našeho predsedníctva 1. júla, ale potvrdzujeme a vyvízivame i vás, spolu s vami komisiu, aby čo najskôr prezentovala nové projekty. Máme tu nové, nové E, poznatky a tu, tie aspekty sa týkajú zodpovednosti i otcov. Keď chceme prelomiť stereotypy, už tak to je dôležité vo všetkých oblastiach, tiež pri zmierovaní profesijného a súkromného života. Bude o tom hovoriť kolegyňa. Tiež ste hovorili o otázke súvisejúcej s porušovaním práv, e, ľudských práv, nielen násilie nielen diskriminácia vo všeobecnosti žien, ale trošku špecificky porušenie práv žien, e, týranie, e, ubličovanie na, na tele, zásahy. už tak európsky ministri pre spoluprácu a humanitárnu pomoc tu mali by byť činní, mohli by sme postupovať smerom e, k, zmoc, k zdaniu moci ženám, mikroúvery a ochrana žien v ich krajinách, pokiaľ ide o spoluprácu práve pri aspektoch ľudských práv v krajinách, o ktoré ide. Otázka prostitúcie, ako sa dostať k európskemu riešeniu. už tak súhlasím so spoločnými cieľmi, ktoré máme parlament a rôzne národné strany Rada Európy, ale medzinárodné situácie sa veľmi národné situácie sa veľmi líšia. Tu sú veľmi užitočné bilaterálne kontakty, Hovorila som o prostitúcii v súvislosti s porušovaním práv žien. Hovorila som o dominancii. Vždy som chcela dať do súvisu prostitúciu s násilím voči ženám. Je to veľmi dôležitý program. Ide o to vytvoriť rámec, sociálne byť činný v teréne, pomoc psychologická, E, medikamentov zná a tak ďalej. Takže tiež vzdelávanie, e, sexuálna výchova v, už báze, na školách, aby sa ventilovali, aby tu, nebola táto, aby tu bolo toto posolstvo rešpektovania, to, čo bude mať potom pozitívne dopady na vzťahy medzi pohľaviami, Som presvedčená, že mnohé veci som i zabudla, ale keďže čas už neostáva, odovzdávam slovo kolegyni. Ďakujem. Zvýšenie zamestnanosti žien, už takto je jedna z priorít a musí byť prioritou pre EÚ, pretože to všetko sa prekrýva. Hovoríme o zvýšení podielu, hovoríme o nezávislosti finančnej a ja si myslím, že jedna z priorit predsedníctva je boj proti chudobe detí a chudobe žien a nie zvýšením zamestnanosti žien. To možno dosiahnuť jedine tým. Nezávislosť žien je dôležitá vec a ako som už bola povedala, všetko sa to prekrýva na trhu práce, materská dovolenka, otcovská, rodičovská. To všetko podľa mňa vedie k tomu, že ženy majú prístup na trh práce alebo nie. Hovorili ste aj o prístupe k inštitú, kvalitným inštitúciám pre deti. To je tiež jeden z dôležitých faktorov na to, aby ženy mali prístup na pracovný trh, aby mohli tiež v kľude pracovať a nemuseli e, sa starostiť o to, čo robia ich deti, kým oni pracujú materská dovolenka, nuž podporujeme vás očividne. V Luxembursku e, je tá dovolenka 20 týždňov a e, my určite sme na, na vašej strane e, v tejto súvislosti. Nestačí len hovoriť o materskej dovolenke, treba hovoriť o rodičovskej a otcovskej dovolenke. My to v Luxembursku práve reformujeme, flexibilizujeme muži ju využívajú veľmi málo, túto dovolenku, aby sme to flexibilizovali, čo aj činíme. Bolo by to oveľa zaujímavejšie pre mužov, oveľa viac mužov by e, využilo túto možnosť a to by viedlo k rovnosti medzi mužmi a ženami i na pracovnom trhu. To je veľmi dôležité. Materská dovolenka, už tak to je v kompetencii Ministerstva práce v Luxembursku a som presvedčená, že v piatok na Rade ministrov budeme práve hovoriť to, čo sme tu dnes počuli. Budeme spolupracovať s Ministerstvom práce, sociálnej bezpečnosti i s mojim rezortom, aby sme práve mohli zmeniť veci, pokiaľ ide o rodičovskú a materskú dovolenku v našej krajine. Pokiaľ ide otázku Rómov, už tak Nestačí podľa mňa zorganizovať pripomienkový deň. Treba, aby e, nasledoval nás aj zvyšok, to znamená školské programy, e, výuka dejín, e, i dejiny Rómov. To je predsa súčasť našej histórie. Títo mladí budú raz dospelými, sú dospelými budúcnosti, takže treba uspôsobiť osnovy škôl a tiež si myslím, že pokiaľ ide o etnický pôvod žien. Už tak my sa nepýtame ľudí, čo je tvoje náboženstvo, tvoj etnický pôvod, tvoja národnosť. Treba sa dostať k integrácii všetkých žien do spoločnosti bez ohľadu na ich etnický pôvod. Je dôležité tiež, aby sme pomohli ľuďom, tým, ktorí nemajú túto kultúru rovnosti, aby E, mali rovnak, rovnocený prístup k ženám. To je čosi, čo treba určite urobiť. Je to veľmi dôležité. A dúfam, že som nič nezabudla. Antidiskriminácia je veľmi dôležitá. Je dôležité, aby sme tu pracovali intenzívnejšie, ale aj v oblasti diverzity EÚ e a my všetci, pre nás je to príležitosť namiesto problémov, e, vezmime to ako výzvu, rôzne národnosti, náboženstva a pokúš, pokúsme sa e, z tej slabiny urobiť silu, pokiaľ ide o diverzitu a antidiskrimináciu, chceme uspieť, aby sme tematizovali práve túto tému a pozrieť sa na to, ako by sme mohli žiadať i média, aby nám pomohli to rozpoznávať, pretože ten strach súvisí s tým, že veci nepoznáme, máme strach z vecí, čo nepoznáme, ak to nebudeme poznať. Treba, aby sme občanom ukázali, aby to lepšie poznali, aby mali menej strachu a aby akceptovali diverzitu, rozmanitosť vo všetkých e, formách. Takýto je stav na začiatku e, predsedníctva. Budeme na tom ďalej pracovať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Takže opäť opakujem, že tento výbor skutočne bude pracovať intenzívne po celých 6 mesiacov spolu s luxemburským predsedníctvom, pretože to je niečo, čo aj potom vidieť, pokiaľ teda niekto citlivo pristúpe k týmto otázkam, tak je to vidieť. Takže dúfam, že oslavíte úspechy, pretože vaše úspechy potom budeme zdieľať všetci. A ďakujem vám v mene nášho výboru. Ďakujem obom paniem ministerkám za ich účasť. Les recuerdo que ahora... Pripomínam vám, že teraz prichádza schodza koordinátorov.